Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Keď sa pozriem na hodinky, je 6 eh, po 9. Prepačte, že som vás nechal čakať. Teraz ideme k eh, chôzi nášho výboru a dovolte mi, Začnem s prijatím programu. Ak nemáte žiadne pripomienky, tak môžeme prijať program bez zmeny. Nevidím žiadne pripomienky. A tentokrát nemám žiadne dodatočné informácie pre vás. Budeme mať zasadnutie koordinátorov na konci dnešného dňa. Takže budeme mať oveľa viac informácií zajtra ráno. Teraz ideme k bodu 3 a to je využitie 407-790 MHz frekvenčného pásma v Unii. Je to veľmi dôležitá téma, ako viete. Bol to návrh rozhodnutia vo februári, ktorý zverejnila Európska komisia, ktorý predpokladá zmenu v využití 700 MHz pásma. bolo to veľmi e, známe zverejnenie. Teraz sa používa e, to pásmo na vysielacie služby, ale podľa toho rozhodnutia sa bude používať e, v celej Európy e, na bezrotové e, služby pre širokopásmový prístup, čo je veľmi dôležité pre náš telekomunikačný balík. Návrh správy od pani Toer sa bude diskutovať na schôzi ITRE 27. júna. Dnes máme prvú výmenu názorov bez dokumentu teda len na základe návrhu komisie. A ak dovolíte, najprv dám slovo prvej podpredsedničke pani Toer, aby prednesla svoje názory. Patricio, máte slovo. Grazie, presidente. Lei ha già... Ďakujem, pán predseda. E toto nariadenie už je veľmi dobre zarámcované a ako hovoríte, je to veľmi dôležité legislatívne nariadenie a musíme sa k nemu postaviť z hľadiska obsahu plus e, v súvislosti s európskymi politikami rozvoja jednotného digitálneho trhu. Ja podporujem a zdieľam e, ciele komisie v zmysle vytvorenia európskych podmienok preto, aby vysoko aby internet, ktorý poskytuje možnosti veľmi kvalitného vysielania, takisto aj kapilárne vysielanie na iných frekvenciách a teraz toto pásmo e, môže poslúžiť aj bezdrôtovým službám. A to všetko môže umožniť rozvoj služieb. Je, jedno, je to jednoduché. Hovorím, e, my si musíme uvedomiť, že v čom spočíva E, ten nevyhnutný proces tak, aby od istého okamihu podľa komisie od roku 2020 sme mali povolenie na používanie týchto služieb v pásme 700, čo pre niektoré krajiny znamená významné zmeny. Hlavný záväzok je, aby pre tieto služby používanie pásma 700 by malo viesť k tomu, aby audiovizuálne služby, ktoré exkluzívne tieto pásma v niektorých krajinách používajú, aby prešli na nižšiu frekvenciu, na nižšie pásmo. E, to potom výrazne zmení celú situáciu. Je to zároveň dôležitý cieľ tohto ustanovenia a treba ho náležite zhodnotiť, pretože je jasné, že telekomunikačné služby v Európe e, sa budú veľmi rozvíjať. E, v budúcich desaťročiach sa 7 až 10 násobia a preto my musíme sa venovať rozvoju týchto služieb na úrovni Európskej únie, aby sme boli konkurencieschopný aj vo svetovom meradle. To je veľmi dôležité aj pre občanov, pre priemysel, ako aj pre všetky služby, ktoré sa ponúkajú občanom. A ďalej e, treba brať do úvahy isté obete, ktoré to môže znamenať pre operátorov E, pre niektoré podniky a pre niektorých občanov, ktorí budú musieť zmeniť svoj systém audiovizuálnych príjimačov. Ak to neurobíme, tak občania, musíme im to vysvetliť, lebo občania si môžu myslieť, že, e, že vlastne my niečo robíme proti ním. E, my potrebujeme poskytovať také šikovnejšie, inteligentnejšie služby občanov. A nakoniec v článku 3 je to veľmi dobre povedané. My musíme na európskom digitálnom e, trhu umožniť služby vysokej kvality a umožniť občanom nejakým spôsobom sa prispôsobiť. A okrem toho, Chcem vám pripomenúť, vážení kolegiovia, ešte niečo je veľký rozdiel medzi jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide využívanie týchto e, pásiem. V mojej krajine, Taliansku, máme špecifickú situáciu. E, používajú sa audiovizuálne vysielania v tomto pásme a to treba e, zohľadniť Viem, že sú krajiny, v ktorých je situácia odlišná, niektoré sú lepšie pripravené, ďalšie sa budú musieť lepšie pripraviť a potom toto rozhodnutie budeme musieť aplikovať. A k tomu potrebujeme termíny, dátumy e, dostatočne dôveryhodné, aby sme mohli e, tu, e, vlastne tuto, tento prechod uskutočniť a to je ďalší veľmi dôležitý aspekt. A e, potom v roku 2017 tu máme plánované nadnárodné dohody a sú tu krajiny, ktoré musia sa prispôsobiť, aby tu nebol vlastne problém medzi jednotlivými krajinami, aby bolo zadosť učinené aj licenčným právam a tak ďalej. A my ako spolu zákonodarcovia musíme dosiahnuť istú vyváženosť, pretože je to záväzné rozhodnutie na základe nariadenia. A táto rovnováha potom audiovizuálnym operátorom aj telekomunikáciám e, využiť možnosti rozvoja, e, ktoré tento návrh e, obsahuje. Nebudem zachádzať do ďalších detajlov, to uvidíme potom v písomných dokladoch. Ďakujem. E, ďakujem. Teraz ideme na krátke vystúpenia tieňových spravodajcov. Pán Mark v mene EPP. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem e, spravodajkyni za tento úvod. Myslím, že toto je jedna z prvých e, telekomunikačných tém, ktorú riešime a ktorá naozaj nie je o telekomunikáciách. Toto je o tom, ako v skutočnosti e, urobiť Európu sociálnejšou, prepojiť Európu. A toto je o tom, ako využiť e, ten prospech e, z toho, že e, máme Európsku úniu, že existuje a je to aj o zabezpečení toho, aby náš trh mohol byť sociálny aj efektívny zároveň a dosiahol tie zásadné ciele. Keď prišla prvá generácia telekomunikácií, a stala sa skutočnosťou e, v generácii 3G, tak e, Európa sa ujala vedúcej pozície a my sme boli prví, ktorí e, naplno využili moderné telekomunikácie a my tiež máme globálnych vodcov, boli sme priekopníkmi v mnohých štátoch, máme vedúce spoločnosti v tejto technológii, ale keď prišli ďalšie generácie telekomunikácií, tak e, sme stratili vedúcu pozíciu a e, hlavne v USA sa e, dostali na scénu firmy, ktoré sa stali vedúce v tomto vývoji. A my teraz sa snažíme obmedziť vplyv tejto dominancie. No, pán predseda, ja by som chcel, aby sme k generácii 5G v ďalšej hre telekomunikácií dosiahli situáciu, e, kedy naši kolegovia v americkom kongrese budú mm, diskutovať o tom, ako medzi dominanciu európskych e, spoločností. Myslím, že nikto z nás e, by nechcel povedať, že Európa zaostáva vo veci ekonomiky. My máme vážnu krízu vo väčšine ekonomík a povedal by som, že Ehm, máme e, zvyšnú konkurenciu e, všade, od severu na juh a od východu na západ. No, dôležité je, a to chcem v tejto diskusii dosiahnuť e, s tieňovými spravodajcami aj so spravodajcom, ako základ tejto diskusie, ako máme viesť spustenie 5. generácie telekomunikačných služieb a máme v tom e, jasno, toto nie je budúcnosť, e, to e, nie je vec, ktorá sa stane niekedy v budúcnosti. Stáva sa to teraz. 4G generácia sa modernizuje a dostáva sa do ďalšej fáze a vidíme už dnes, ako jazdia nákladné auto bez vodičov vďaka novým technológiám. A nový krok bude prijatý s plným nasadením 5. generácie. A v USA e, sa to začne nasadzovať v prvých prípadoch v 2017, v Južnej Koreji začínajú v 2017 a cieľ je, aby to nasadili e, naplno v 2020. V Číne je to rovnaké, v Japonsku rovnaké, v Taline od Štokholme to bude a pán predseda to 700 MHz pásmo je kľúčové, aby sme zabezpečili prepojiteľnosť, aby všetky časti našej ekonomiky mohli byť prepojené, aby európsky automobilový priemysel mohol mať vedúcu pozíciu, aby aj zdravotníctvo mohlo mať e, vedúcu pozíciu, aby všetky naše regióny mohli mať e, vedúcu pozíciu. A skončím už o 5 sekúnd a chcem povedať, že len ak budeme chcieť zachovať to zaostávanie, tak e, by sme mali zaostávať pri e, nasadovaní 700 e, MHz pásma. Čím skôr to dosiahneme, tým skôr dosiahneme sociálnu a konkurencieschopnú Európu. Ďakujem pán Bašír, mene ECR. EKR. Ďakujem, vážení kolegovia. Ja som potešený, že máme túto úvodnú výmenu názorov k tejto dôležitej téme o prideľovaní spektra frekvenčného. EKR podporuje digi- stratégiu digitálneho spoločného trhu ako celku, ako prostriedku na to, aby sme plne využívali prebiehajúci technologický vývoj, aby sa posilnil ekonomický rast, tvorili pracovné miesta, aby sme zabezpečili, že Európa zohrá vedúcu úlohu v e, tejto štvrtej priemyselnej revolúcii. E, teraz e, priamo k textu komisia chcem najprv pripomínať všetkým kolegom, že prideľovanie a správa vysielacieho spektra ostáva v zásade odpovednosti členských štátov a e, ja e, som rád, že tento návrh e, to rešpektuje v mnohých oblastiach. Je tu však pár obav, ktoré chcem predniesť. V prvom rade k časovnému rámcu. Myslím, že by tu ešte mal byť ďalší stupeň prúžnosti, čo sa týka lehoty 2020 zmena eh, vysielateľov eh, eh, bude vyžadovať potrebné kroky a u nás už vláda zavezala 600 miliónov na naplnenie tohto cieľa. Ale treba robiť tú prácu, keď bude dobre počasie a niektoré vysielacie stožiare sú až 100 metrov vysoké. Neviem, či ste boli v mojom volebnom obvode v Yorkshire, no Eh, ja som tam vyrastal a môžem povedať, že mnoho z plánov som musel odložiť kvôli zlomu počasiu a ak to zoberieme do úvahy, tak je šanca, že eh, ten harmonogram bude zaostávať. A v iných členských štátoch môžu byť len faktory, ktoré môžu oneskoriť eh, ten harmonogram. Ja by som chcel, aby ste preukázali prúznosť a zohľadnili naplnenie tohto textu v tam e, to, v e, texte, keď sa pozrieme na článok 13, e, tak tá povinnosť dostane 13 megabitov za sekundu do roku 2020 je príliš špecifická a konkrétna a stále sa ešte len buduje pokrytie mobilným signálom a isté povinnosti pre jeho naplnenie by obmedzovali operátorov pri investícii e, do budovania spektra. A tiež e, sa tu obmedzujú schopnosti členských štátov, aby e, plnili povinnosti v mobilnom pokrytia, ktoré majú zohľadniť geografické faktory. Ďalej k um, pásmu pod 700 MHz musia byť zabezpeky, aby sa toto pásmo využívalo na vysielacie služby ale e, obmedzenie e, využitia e, tohto pásma len na sťahovanie je obmedzené a teraz je zásady v Spodnom kráľovstve umožňujú obojsmerné využitia tohto pásma a to umožňuje nevyužité časti tohto spektra Eh, aby eh, na ňom fungovali zariadenia s nízkym výkonom, napríklad aplikácie IoT, aby mohli aj odosielať, aj eh, príjmať údaje. A tieto sa využívajú v univerzitách a ďalších výskumných zariadeniach, aby vyvíjali nové technológie. A keby sme obmedzili tieto služby len na stiahovanie dát k príjemcovi, tak by to malo dopad na tento rozvoj. E, na základe prvého textu, ktorý sme dostali od e, holandského predsedníctva EKR, podporujem mnohé z tých zmien, ktoré do istej miery riešia moje obavy a ja sa teším na to, ako e, budeme s pani Tojera tieňovým spravodajcami konstruktívne pracovať na tejto téme. E... Ďakujem, pán kolega. Teraz kolega Rode z ALDE. Ďakujem, pán predseda nemám moc eh, čo dodať k tomu, čo mm, kolega Gunnar Mark eh, spomenul vo svojom vystúpení. No, je to skoro 5 rokov, čo eh, pán Hekmark a ja sme vyzvali k tejto legislatíve a vtedy nikto nás nepočúval, okrem vysielateľov, ktorí skoro spanikarili na základe návrhov, ktorý sme predkladali. Je to samozrejme pochopiteľné, pretože pásmo UAF e, sa používa hlavne na televízne vysielanie a e, pásmo UAF je extrémne atraktívne spektrum. Ale nakoniec e, to všetko je o obsahu z hľadiska zábavy, z hľadiska komunikácií, z hľadiska sociálneho, spoločenského, dopravného, zdravotníckého a z hľadiska konkurencieschopnosti. Je to všetko o tom, ako môžeme zabezpečiť, e, aby čo najviac obsahu bolo k dispozícii v tom spektre, ako to umožniť a ako môžeme zabezpečiť e, rovnaké podmienky v celej Európe, ktoré zabezpečia, že Európa bude konkurencieschopná aj na tomto poli. ALDE samozrejme podporuje, e, že e, tá e, cezhraničná dohoda o koordinácii sa má dokončiť do konca roka, že sa to dá k dispozícii na účinné využívanie širokopásmových telekomunikačných a vysielacích služieb čo najskôr a čo do najväčšieho rozsahu. Už sme čakali príliš dlho, a to 5 rokov, takže spustíme to, začneme. Ďakujem, kolegovia. Pán Rajmon za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem upozorniť na tri veci. Poprvé, my tu vyjednávame o obmedzenom zdroji, ktorý sa nedá rozšíriť. Ehm, my e, e, v našom výbore tiež e, vyjednávame o obmedzených zdrojoch, e, ale pri energetike môžeme zapojiť aj obnoviteľné zdroje, ale tu sa to nedá. Tu máme len obmedzené spektrum, ktoré máme k dispozícii a ktorom musíme vyjednávať. A myslím, že máme e, úlohu, aby sme sa politicky postarali o to, aby čo naj, e, sa pridelilo to pásmo čo najmodernejšej technológii a v tomto dávam zapravdu kolegovi Rode, že sa musíme ponáhľať a že nemôžeme strácať veľa rokov pri práci aj pre európsky priemysel, aj pre európske obyvateľstvo. Článok 3 eh, eh, je podľa mňa dôležité, že sa tam upozorňuje na to, že eh, celkové pokrytie službami pre celé európske obyvateľstvo musí byť zaručené a máme problém pri prístupe na trh medzi husto osídlenými mestami, kde je veľký dopyt po tomto spektre a kde sa s tým dá aj veľký zisk zarobiť a riadko bývanými oblastiami, kde poskytovateľia e, nemajú potrebu poskytovať tieto služby a tamto bude naša politická e, úloha, aby sme tam zasiahli, aby sme našli riešenia, aby sme sa postarali o to, že e, trh bude obsluhovať aj tieto regióny. Mali by sme tie vedecké a riedko osvetlené oblasti nepustiť zo zreteľa. a Musíme sa postarať o to, aby to všetko sme tak E, urobili, aby sme nevyhodňovali e, tie regióny, e, ktoré sú na tom horšie a vyhodňovali veľké mesta. To je podľa nás naša úloha a v zásade táto technológia by mala umožňovať obyvateľom možnosť aj vysielať a nielen príjmať a na rozdiel od terajšieho stavu a to je preto dôležité, aby sme sa zasadili o to, aby sme tie moderné technológie e, ďalej presadzovali a preto e, sa teším z týchto vyjednávaní a myslím, že je pozitívne, že sú konstruktívne. Ďakujem. Pani López Bermeho za GUE. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, kolegovia. Som rada, že máme možnosť hovoriť v tomto hore o kultúre a dovode mi prosím priznať, že to je radosť. Hovorím kultúra, pretože si myslím, že ju musíme brať v tejto správe veľmi do úvahy. Elektromagnetické spektrum je prírodným zdrojom, kolektívnym a my sme zodpovední za jeho správovanie v súlade s kritériami verejného záujmu. Preto musíme dávať pozor na to, aby nasadenie nových digitálnych služieb neohrozilo prístup Európanov k audiovizuálnym službám. Hovorím o tom, pretože návrh komisie navrhuje zmenu e, spektra a v niektorých prípadoch sa mi to zdá predčasné. Ja nepopieram dvo, e, význam inovácie týchto služieb v Európe, ale my potrebujeme jasný a realistický plán a harmonogram, ktorý by zachoval súčasné poskytovanie a súčasný systém poskytovania audiovizuálnych služieb. Nemôžeme si dovoliť nejaký prepad e, v audiovizuálnych službách pre tých Európanov, e, ktorí nemajú e, finančné prostriedky na to, aby mohli E, prejsť na iný systém vysielania. Nemôžeme zabúdať na tieto aspekty a nemôžeme ohroziť pridanú hodnotu vlastnej kontinentálnej výroby. Chcem poďakovať spravodajkyni a ja verím, že budeme spolupracovať tak, že dosiahneme dohodu, ktorá umožní rozvoj digitálnych techník bez toho, aby ohrozila súčasne existujúce e, spektrum. Ďakujem. Uh, much, Ďakujem pekne. Pán Borelli za JDP. E ďakujem, pán predseda, gratulujem kolegyni Toji a ďakujem za túto správu, pretože sa jej v tejto správe e, podarilo vlastne spojiť dôležité prvky. E, naše priority v tejto téme sú nasledovné. My sme za to, aby sa otvorili frekvencie e, bezdrôtové, ale vieme veľmi dobre a že želáme si, aby tento projekt bol sprevádzaný transparentnosťou a efektívnosťou, aby zvýšil konkurencieschopnosť a aby E, to zdôvodňovalo e, ciele e, využívania tejto siete. My hovoríme o tom, že možnosť pripojiť sa majú mať všetci. A teraz hovoríme o legislatívnom nástroje, ale pozor na občanov. Treba skutočne bdieť nad tým, čo robí komisia, najmä s týmto cieľom garantovať 30 mega každému občanovi za priateľnú cenu treba stanoviť záväzné prvky najmä pre licencie na tieto frekvencie. A takto potom e, táto sieť skutočne e, prispeje k splneniu cieľov. My musíme zohľadniť systemické možnosti pre všetkých aktérov. Nazdávame sa, že je nevyhnutné garantovať E, verejný charakter e, tohto pásma a rovnako je potrebné chrániť úlohu e, programu malých a stredných podnikov a špecifické programy. V tomto sektore máme veľký počet malých a stredných podnikov a preto treba brať do úvahy aj impact, dopadové štúdie, aby sme overili a a zabezpečili e, to, aby výhody mali prevahu nad nevýhodami. E, stanovili sme si 30. jún 2022 na to, aby sme uzavreli aplikáciu realokácie tohto 700 e, MHz pásma. My si želáme, aby všetko, čo je obsiahnuté v článku 2 a 3, aby sa na to vzťahovala rovnaká lehota ako na článok 5 Cieľom je vylepšiť efektívnosť a to všetko závisí, lebo od toho závisí úspech tohto projektu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Pani Kápo za ENF. Ďakujem, pán predseda. E, na čas Európska komisia e, včera predstavila akčný plán na digitalizáciu a to e, akčný plán, ktorý má posilniť konkrétne e, schopnosť e, európskeho priemyslu v medzinárodnom kontexte. Ide o tri body. Práva je určenie mobilných štandardov 5G. A dnes už podali predchádzajúci rečníci, aký dôležitý je tento štandard 5G, aké dôležité v Európe, aby sme mali v medzinárodnom kontexte vedúcu lohu a potom je decentrálne ukladanie údajov v iCloud, teda Európskom cloude, čo v prvom kroku bude určite téma pre vedu. Open Scientific Agenda agenda a voľný prístup k publikáciám a teraz eh, je pilotný projekt eh, o voľnom prístupe k eh, dátam a tretí bod je kybernetická bezpečnosť, aj to je dôležité. Celé to má stať 500 miliard eur investícií z verejných aj súkromných prostriedkov, tento akčný plán. Ale nielen o priemysel ide v súvislosti s digitalizáciou a v tom dnešnou témou, ktorou sa zaoberáme, a to je využitie frekvenčného pásma 470-700 MHz, ale o Um, paušálne eh, plošné rozširovanie um, pokrytia širokopásmového eh, v eh, riedko osídlených oblastiach, aby čo najviac ľudí malo prístup k internetu. Frekvencie pásma pod 1 GHz poskytujú optimálny pomer medzi veľkým dosahom a vysokou rýchlosťou a medzi tým digitálna technika môže túto frekvenciu vysielania efektívnejšie využívať, pretože najprv to bolo prvé pásmo, ktoré sa používalo na bezrotové vysielanie a toto vysielanie už teraz e, poznáme e, v pásme 470 a 700 MHz práve e, to pásmo, ktoré chceme využiť v tom návrhu komisie, o ktorom v dnešnej správe hovorí, ide o digitálnu terestriálnu televíziu a, a audioprogramu produkciu a pre e, bezrotové mikrofóny sa využíva toto pásmo. Veľká rozrobenosť e, tohto e, pásma spôsobuje, že sú tam technické porušenia, narušenia a s týmto je postihnutých 30 ľudí v Európe a preto bude treba koordinovať povolenia na využívanie tých 700 MHz pásmov na bezrotové služby do roku 2020 a koordinácie pridelovanie Um, pásma HF pod 700 MHz na čo najprúznejšie využite. A um, na to má byť vykonovací e, záver komisie, e, ktorý e, sa navrhuje a náklady na to predelovanie sú 1,2 miliardy až 2,4 miliardy eur a veľká časť týchto nákladov sa má preniesť na koncového spotrebiteľa a užívateľa, ktorý musí e, si kúpiť nové zariadenia, ktoré zabezpečia neutrálnu technológiu. E, ďalej tu sú ešte náklady na Audio SP a ďalších 900 miliónov eur e, náklady e, na prispôsobenie sieti digitálnej, terestriálnej e, televízie. A e, toto vychádza z odhadov e, komisie a e, komisia predpokladá príjem 1 z miliard eur z predelovania licencií v e, tomto pásme budúcnosti a komisia počíta s prosvedkami na naplňanie v členských štátoch, na cezhraničné zjednotenie využívania do roku 2020, e, kedy má e, byť toto pásmo k dispozícii na efektívne využitie. Členské štáty majú predložiť národné cestovné plány a mm, to je pozitívne a e, hodnotenie do roku 2025 je podľa mňa príliš neskoro, e, hlavne v frekvenčnom pásme pod 700 MHz e, práve vzhľadom na tú svetovú vysielaciu konkurenciu na jeseň, kde už dali konkrétne lohy na vypracovanie tých štandardov. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie a teraz ďalší rečníci. Pán Bony. Thank you very much. Ďakujem pekne. Len niekoľko vecí. Poprvé, revízia telekomunikačného rámca, použitie nariadení ako právneho nástroja by sa malo považovať zvážiť toto a nie smernice, teda radšej nariadenia. Takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť rovnakú implementáciu a znižiť fragmentáciu cez harmonizáciu. Európska komisia by mala uvoľniť toto pásmo do roku 2020 harmonizovaným E, dobrým spôsobom. Po druhé, mali by sme sa zamerať na stimuly pre súkromné investície. Je potrebné mať reguláciu, ktorá bude bezproblémová. Musíme urýchliť našu prácu, zvyšiť kvalitu internetu na, natiaho- na načítavanie aj vysielanie. E, po tretie, kľúčová je konkurencia, ale e, v podstate tá aktuálne nariadenie o prístupe už nie je primerané je potrebné prispôsobiť to tak, aby sme stimulovali investície. Konkurencia v investíciách nie je, nejde proti e, sebe, ide to ruka v ruke, samozrejme sú určité požiadavky na konkurenciu, ale o tom, ako to má vyzerať, môžeme diskutovať. Po štvrté musíme mať lepšiu harmonizovanú e, politiku spektra, vrátanie harmonizovaných pravidel pre alokát, alokačný dizajn alokačné termíny, licenčné podmienky, čo pomôže bojovať proti fragmentácii v Európe. Flexibilita pre využitie pásma pod 700 by sa malo zabezpečiť pre audiovizuálne služby a ich ďalší vývoj. Po piaté, prehodnotenie 700 MHz pásma by malo prebehnúť dostatočne skoro, aby sme mali pripravenú európsku pozíciu na rok <clears throat> WRC 2030 eh, Pre všetky tieto veci musíme posilniť európsku úroveň inštitúcií ako ERASI, PG a BERAC. Ďakujem. Thank you very much, colleague. Ďakujem, kolega. Pán Kares? Ďakujem pekne. Počúvam s veľkým záujmom, čo hovoria kolegovia. Ja neviem, či tu je niekto, kto by povedal, že Európa by nemala spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme boli na čele tohto technologického vývoja. Mm, myslím si, že položiť otázku, kto je proti tomu, aby európska technológia bola lídrom, to je v podstate nezmyselná otázka. Ide o to, ako to spraviť. 700 hercové pásmo opozícia niektorých členských štátov e, súvisí s tým, že v týchto členských štátoch už je alokované toto pásmo pre televízne vysielanie. My vieme, že e, to nie je veľká budúcnosť, čo sa týka ďalšieho rozvoja hospodárstva okolo televízie, ale je tu rezistencia niektorých členských štátov a tí tvrdia, dobre, ak sa uvoľnilo toto pásmo pre televíziu, tak to znamená iné náklady ak chceme mať iné dekodery alebo podobné, čo ľudia používajú, aby mohli vysielať signál. Takže televízny signál by sa posielal cez iné frekvencie, k tomu potrebujete technologický spôsob, ako to zabezpečiť pre domácnosti a niekto to, to bude musieť zaplatiť. Takže v našej snahe o to, aby Európa bola svetovým lídrom v 5G, Myslím si, že to podporujeme, musíme to spraviť, musíme sprístupniť tieto pásma pre vývoj 5G, ale zároveň sa musíme zamyslieť a nájsť rozumné riešenie pre tie členské štáty, kde toto pásmo je už obsadené alebo čiastočne obsadené televíziou, ako zabezpečiť migráciu televízie e, pre každodenných spotrebiteľov s najmenšími ťažkosťami. Čiže je potrebné mať dobrú technológiu a čo najmenej postihov. Nemáme mikro. Pán Blanko López, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, v tomto výbore sme zdôrazňovali potrebu posilniť komunikáciu v spektre, aby sme umožnili e, prenos údajov a to sa vlastne ešte zlepší implantáciou 5G. Preto vítam návrh komisie uvoľniť 700 e, MHz pásmo. E, k tomu však potrebujeme jasný kalendár. Ale sú tam ešte niektoré prvky, ktoré vyvolávajú isté protirečenia a potrebujú si preskúmanie, najmä pokiaľ ide o možný dopad v tých krajinách E, kde je pozemná digitálna televízia, ako je napríklad Španielsko alebo ďalšie krajiny. E, dopad podľa odhadu komisie e, sa bude pohybovať medzi 360 až 800 miliónmi eur pre operátorov televízie a, a okolo e, 3 miliárd pre, sú náklady u spotrebiteľov. Preto treba e, aby e, v tejto veci sa použila príslušná flexibilita, tak ako to navrhuje Pascal Lamy, a aby sme vlastne e, túto celú problematiku ešte včas prediskutovali, aby sme umožnili prístup všetkým. Ďakujem pekne, pani Kompola Natri. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že sa mi páči to, čo ste hovorili, o čom diskutujete, ale neznášam dopravu v Bruseli, preto meškám a teraz som zmeškala tú predchádzajúcu diskusiu, ale som veľmi rada, že tento výbor, ktorý má v kompetencii technológiu a v kompetencii budúcnosť a v kompetencii digitalizáciu Európy, čiže ak my E, ne, nájdeme tú trasu, ktorou sa dostaneme rýchlejšie vpred, nikto iný ju nenájde. A viem, že sú tu lobbysti z niektorých členských štátov, ktorí nechcú ísť touto cestou do budúcnosti. Takže ja podporujem e, kulturálne prostriedky pre Európu a televízne vysielanie, ale musíme vnímať, že obsah je niečo iné. Nemôžeme sa starým spôsobom pozerať na tieto veci a viem napríklad, že vo Fínsku uh, národné vysielacie spoločnosti zadali štúdie a poukázali na to, že v každej vekovej skupine, nielen medzi mladými ľuďmi, ale v každej vekovej skupine pozerajú viac obsahu stále viac na mobilných zariadeniach. A keď sa pozrieme na trendy o 10 rokov, nikto sa nebojí e, o to, že e, alebo skôr sú za to, aby mali viac, e, viac pásma broadbandového Takže obsah je dôležitý, ale aj spôsob, ako ho zaslať. Áno, aj cez televíziu, ale je potrebné zabezpečiť aj potreby pre uvoľnenie tých pásim, o ktorých hovoríme. Myslím, že to je dobrý kompromisný návrh komisie. Myslím si, že máme dobrého spravodajcu. Pani Toja je veľmi schopná v tejto veci a zaujala dobré stanovisko. A ako to už zaznelo, 5G a budúcnosť to je naša budúcnosť. A to sú veci, na ktoré sme sa už dohodli. Parlament hovorí digitalizácia trhu, vydláždi cestu Európe k tomu, aby si získala potredné, po, popredné miesto. Harmonizácia na úrovni EU 700 MHz pásma je dobré. Komerčný návrh do roku 2020 už sám o sebe je kompromisom, už sa o tom diskutovalo pred 5 rokmi. A vieme, že aj komisia uvádza, že krajiny mimo EÚ stanovujú limity a e, je potrebné pracovať aj na susedských vzťahoch. Je to kompetencia členských štátov, áno, môžeme sa posunúť trošku vpred, ale detaily sa ťažšie dajú realizovať a e, to, čo zaznieva na rade, nie je veľmi slubné, takže Vieme, že rada až tak veľmi neočakáva tieto veci. My musíme byť teda tí, ktorí vydlaždíme cestu a to musí spraviť kolegyňa to, keď získa podporu tejto skupiny. A potom, čo sa týka detailov, downlink, to nie je v súlade s EU medzinárodnými dohodami, takže musíme sa opýtať, prečo komisia sa pustila teraz do tejto veci. A posledná vec, radiokomunikačná konferencia, ktorá rieši tieto veci. V 25. roku 2025 musíme pripraviť stanovisko komisie, teda už pred rokom 2025. To už to zaznelo. Ďakujem pekne, pani Kalas. Ďakujem pekne. Ja, ja by som len doplnila kolegov, ak v jednej veci nemôžeme byť flexibilní, to sú lehoty pretože lehota pre koordináciu frekvencie pre alokáciu 700 MHz pásma pre mobilné e, zariadenia. Keď sme robili o stratégiu, povedali sme o politike EU pre spektrum, že to by malo umožniť členským štátom postupovať rýchlo, ale zároveň by im to malo brániť v tom, aby postupovali veľmi pomaly. Takže ak nechceme, aby Čína a USA stanovovali normy, nemôžeme si dovoliť ísť pomaly a preto 2020 už znamená veľmi pomaly, ale nemôžeme ísť ešte pomalšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Griffin. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepače, že meškám. Ja som mala návštevníkov z môjho volebného okrsku. Mm, máme tu fantastickú spravodajkyňu, Patricia je vynikajúca. Ale doplním len k niečo k tomu, čo už povedala Petra. Prístup k zdravotníckým službám sa stále viac rieši momentálne cez mobilné zariadenia. Takže je kritické, aby každý mal prístup a my máme vysokorýchlostný broadbandový prístup na všetkých, vo všetkých vidieckých oblastiach pre všetkých občanov. Toto je potrebné zabezpečiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Zdá sa, že nie, takže v mene Európskej komisie Andreas Geis z DG Connect, vedúci útvaru. Ďakujem pekne, pán predseda, a prajem vám všetkým príjemný dobrý deň, dámy a páni. Ja by som na úvod chcel poďakovať za vaše povzbudivé pripomienky, ktoré tu doteraz zazneli. Máme veľa spoločného, čo sa týka cieľov, ktoré sa snažíme dosiahnuť týmto návrhom. Chcel by som e, rozobrať e, zo pár bodov, ktoré zazneli v diskusii. Poprvé, áno, rok 2020 je dôležitým dátumom pre komisiu. Stanovili sme si tento dátum preto, lebo sme dôkladne preskúmali čo zaznelo v správe pána Lamyho, čo zaznelo v rámci konzultácií, čo povedali členské štáty na zasadnutiach pracovnej skupiny pre e, politiku spektra. A je to v kontexte vývoja 5G, to zaznelo jasne v tejto diskusii, ale aj v kontexte európskej vedúcej pozície teda musíme na tom pracovať a musíme si uvedomiť, že to je o 4 roky. Čiže e, máme dosť času na prípravu, prípravu zmeny technológií a podobných vecí. Či to, čo je potrebné spraviť, sa dá spraviť, ak sa rýchlo rozhodneme a ak necháme čas odvetviu prispôsobiť sa spotrebiteľom, prispôsobiť sa e, v zmysle e, výmeny určitých technických zariadení na národnej úrovni a podobne. Po druhé, premostenie digitálnej priepasti, tak ako je to v článku 3 návrhu, e, to dôležité povinnosti zabezpečenia pokrytia. To spolu súvisí. Je potrebné zabezpečiť to, aby sme využili príležitosť tohto pásma 700 MHz, aby sme vyslali silný signál hospodárským subjektom, ktorí dostanú toto spektrum, že musia jednoducho ísť a pokryť vidiek to sa dá spraviť cez podmienky licencovania. Ak chceme zabezpečiť rovnakú situáciu v celej Európe, čo sa týka podmienok licencií, musíme mať jasné podmienky licencií. A preto sme si stanovili určité ciele ako 30 megabit za sekundu a podobne. Takisto je dôležité, aby sme išli na vidiek, na tie vzdialené oblasti, ale aby sme e, nielen vzdialené oblasti, ale aby sme zabezpečili pokrytím aj cez cestnú sieť a železničnú sieť, Prečo to je dôležité, ako napríklad automatické vedenie vozidiel. A ak máte GSM na diálnici e, e, a stratíte signál, e, je to nepríjemné, ale oviac nepr- o, ešte nepríjemnejšie to bude, ak budete mať automatické vedenie vozidiel a stratíte pripojenie. Prechádzam na aspekt pod 700 MHz e, pásma. E, vidíme tu možnosť e, modernizovať nové technológie, tak aby všetci vyhrali. To znamená zabezpečiť prístup mobilným operátorom k pásmu 700 MHz, ale zároveň zachovanie kultúrneho dedičstva tým, že budeme mať ďalšie spektrum k dispozícii pre vysielacie služby pod 700 MHz. Môžu naďalej poskytovať služby, ktoré poskytujú dnes tým, že sa modernizujú na novšie, efektívnejšie technológie. Áno, prináša to náklady, ale zároveň je to možné napríklad náklady na modernizáciu technického zariadenia spotrebiteľov, sú to možné kompenzácie. V preambule rozhodnutia sa spomína viacero prípadov ako dobrých príkladov toho, kedy je možná kompenzácia nákladov spotrebiteľa na výmenu zariadenia, pretože je to v súlade s pravidlami štátnej pomoci. Čiže je tu možnosť kompenzácie a možnosť modernizácie na efektívnejšie využívanie spektra a zabezpečenie toho, aby sme na národnej úrovni využitie prispôsobili určitým špecifickým situáciám, ak to tak môžem povedať, pretože viem, že niektoré členské štáty využívajú terestriálne vysielanie viac ako iné členské štáty. Tu napríklad môžeme poskytnúť určitú flexibilitu. A preto e, sme hovorili o tej aplikácii len na downlink, len na stiahovanie aj pri nižšom E, frekvenčnom pásme. Je to v súlade s tým, čo sa uvádza v správe pána Lamyho, tým, čo hovorí skupina pre e, radiospektrum a takisto, čo sa hovorilo v rámci digitálnej Európy. Čiže samozrejme o detailoch sa môžeme baviť a poviem akékoľvek otázky, ak nejaké máte. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani spravodajkyňa, pani Toja, nech sa páči, záverečné vystúpenie. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že toto bola veľmi zaujímavá debata. A e, ak to mám celé zosumarizovať, tak vlastne tu zaznelo veľa návrhov okolo tohto okolo tejto témy. My všetci veľmi dobre chápeme, že tento návrh je nevyhnutný pre rozvoj e, digitálneho trhu, rozvoj te telekomunikačných služieb a to aj e, v dôsledku mnohých aplikácií pre občanov, pre e, všeobecný verejný záujem týchto služieb a ide tu aj o globálnejšie využitie všetkého, čo nám digitálny trh ponúka. A pokiaľ ide o sociálne aspekty, priemyselné aspekty, ekonomické aspekty, ja si myslím, že všetci súhlasíme s cieľom, ja som prevzala návrhy pána Karinša. My chápeme rôznorodosť tejto situácii, ale všetci ideme správnym smerom. To je jasné, ale mali by sme členským štátom dať čas a nástroje na to, aby aj oni mohli pokročiť. My nemôžeme vnúcovať také kritériá, ktoré nebudú aplikovateľné z technického hľadiska, Práve naopak, našim cieľom by malo byť všetko e, presunúť na vyššiu rýchlosť. Niektoré štáty sú na to už pripravené, iné z rôznych dôvodov e, už používajú e, takmer výlučne toto pásmo, čiže ono bude potrebné nie len e, prenos e, týchto e, techník a vysielania do tohto pásma, ale bude potrebné zobrať do úvahy aj rôznorodý rámec, ktorý tu je. Máme často e, lokálne televízie, ktoré vysielajú na týchto frekvenciách. Čiže my musíme nájsť e, ten, tú správnu rovnováhu, garantovať transparentnosť, valorizovať využívanie pásma, e, ktoré by fungovalo správne E, s tým môžu získať aj štáty a budem citovať aj článok 3 a aj ďalšie, ktoré boli zmienené v mojej skupine. Treba sa zamerať na kvalitu, rýchlosť a kapilárne vysielanie. Niektoré členské štáty sa môžu vďaka tomu ešte viac rozvinúť, ale rovnako treba pokračovať v sledovaní istých všeobecných cieľov. Myslím si, že ich treba pripomenúť, pretože rýchlosť a vysielanie je nevyhnutné a to nás potom vedie aj k tejto otázke sociálnej Európy, e, ktorú spomenuli aj niektorí z mojich kolegov. Nazdávam sa, že tu máme všetky prvky na to, aby sme našli dobré riešenie. Ešte niekoľko slov komisii, pretože je veľa takých, ktorí komisiu spomenuli, či tu už tu, alebo e, počas individuálnych e, rozhovorov. Ak treba e, priniesť komplexnejšie technologické modifikácie, e, ak to pre občanov alebo podniky predpokladá veľké e, náklady, tak e, to musí byť súčasťou tejto práce. Náklady pre občanov však sú niečo iné. Ak e, poviete všetkým občanom, vy všetci budete musieť vymeniť televízny príjimač Áno, niektorí pozerajú televíziu e, na mobile, to je fakt. Niektorí povedia nie, treba všetko zmeniť, ďalší povedia nie, s novými normami, s novými platformami, všetko toto je už e, jednoducho zabudované v tých nových prístrojoch, ale ja by som chcela a, takého neutrálneho aktora, ktorým je napríklad komisia, aby sa zamerala a aby zhodnotila situáciu v tejto oblasti, tak aby sme sa vyhli extrémom. Treba jasne e, vyhodnotiť náklady nielen pre operátorov, ale najmä pre občanov. A ja veľmi netrpezlivo očakávam spoluprácu s tieňovými spravodajcami a ďakujem vám vopred za vaše príspevky, tak aby táto práca bola čo najúžitočnejšia. Ďakujem pekne. Máme predbežný harmonogram, návrh stanovisk 27. jún, takže o dva mesiace. Lehota na pozmenujúce návrhy je 30. jún 12.00 a diskusia o pozmenujúcich návrhoch 5. septembra, hlasovanie v ITRE 13. oktobra. Takže v oktobri budeme hlasovať. Ďakujem pekne ešte raz pani spravodajkyni za vaše vyjadrenia aj všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým členom tohto výboru. Môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu. Je presne 10 hodín. Je to téma opatrenia na zabezpečenie alebo zabezpečenie dodávok plynu. Súvisí to, je to návrh nariadenia, ktorý je súčasťou balíka energetickej bezpečnosti, tzv. zimného balíka. Komisia ho schválila 16. februára a v balíku je celá škála opatrení na posilnenie, zvýšenie odolnosti pre prípady prerušenia dodávok plynu návrh nariadenia má zabezpečiť to, aby všetky členské štáty mali náležité nástroje, aby boli pripravené a dokázali zvládať prípady e, nedos, e, teda, e, nedostatku plynu v dôsledku preušenia dodávok alebo zvýšeného dopytu. Po tomto oficiálnom vyhlásení na úvod dovolte sa obrátiť na spravodajcu a ja som spravodajca, takže ak dovolíte, tak sám sebe venujem 5 minút, tak ako každý spravodajca dostáva 5 minút a pokúsim sa zmestiť sa do týchto 5 minút, aby som vám bol vzorom. Neviem, či sa to dá, ale pokúsim sa. Kolegovia, energetickú bezpečnosť, e, ako e, vnímam v tá sa zmenila za posledné 10 ročie. Dá sa povedať, že možno vďaka krízam 2006-2009. Vieme, aké boli výsledky oboch týchto kríz. A zmenili sme e, naše systémy z, e, národných, regionálnych až po európsky. Európsky parlament vždy podporoval tento vývoj, pretože to je jediná cesta vpred. Musíme e, to podporovať. Posledné nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu bolo z roku 2010 a hodne sa o tom diskutovalo vo výbore ITRE. A spravodajcom bol kolega zo Španielska. Týmto nariadením sa zmodernizovala uh, smernica a potvrdilo sa, že energetická bezpečnosť je spoločná kompetencia národných orgánov a EU orgánov. To je veľmi dôležité, pretože článok 194 zmluvy EÚ hovorí o tom, že EÚ vytvorí spoločnú energetickú politiku na základe solidarite. To je prvá veta, veľmi dôležitá. A druhá veta, zloženie energetického mixu ostáva v národnej kompetencii. To znamená, je tam aj európska, aj národná kompetencia a nové nariadenie zvýšilo významnou mierou bezpečnosť dodávok, ale ak chceme odstrániť prekažky medzi členskými štátmi, znižiť náklady, prevencia, zmierovania dopadov, to všetko si vyžaduje lepšiu spoluprácu, koordináciu, transparentnosť. A myslím si, že odpoveďou všeobecným návrhom Európskej komisie že tá odpoveď a všeobecný návrh je dobrý a odpoveda na všetky otázky. Kde vidím hlavnú úlohu Európskeho parlamentu? Predovšetkým musíme posilniť e, to, čo bolo z roku 2010, tak aby nástroje boja proti kríze sa dali efektívnejšie využiť. A prevencia kríz a e, konanie v prípade krízy pre mňa je ešte dôležitejšia tá prevencia krízy sú tu viaceré kľúčové otázky, spomeniem 5 z nich. Poprvé, originálne riešenia, ktoré budú stávať z efektívnych národných opatrení, samozrejme. Po druhé, solidarita by mal byť pravidlom, ale pravidlom ako posledného útočiska. Je to veľmi dôležité. Solidarita by mala byť posledným útočiskom, pretože každá krajina si najprv musí spraviť svoju domácu úlohu, zvýšiť svoju odolnosť diverzifikovať zdroje, ener, zdroje trasy, energii a potom môžeme povedať, že solidarita je pravidlom. Tretia vec. Potrebujeme transparentné pravidla voľného trhu obchodovania s energiou. Po štvrté, naši susedia. Šesť balkánskych krajín, Moldavská Ukrajina, e, členovia energetického spoločenstva sa zaviazali a to by sme mali zohľadniť. A bod 5. koordinovaný nákup plynu by nám pomohol. A zároveň by sme mali odpovedať na viacero dôležitých detailných otázok. Ja vždy hovorím, že otázky a formulácia otázok je dôležitejšia ako samotné odpovede. Takže moje otázky. Určité definície potrebujeme, napríklad ako ďaleko by sme mali ísť pri harmonizácii definícií tzv. chránených klientov, vrátane malých a stredných podnikov? Ďalšia otázka. Ako najlepšie zabezpečiť regionálny prístup a solidaritu? Spôsob, to znamená opatrenia. Tretia otázka. E, normy infraštruktúry na úrovni štátov alebo na úrovni celých regiónov? Dodávky, normy dodávok korektné zaobchádzanie so všetkými dodávateľmi. To je veľmi dôležité. Mali by sme sa zamýšľať nad tým, ako korektne zaobchádzať so všetkými dodávateľmi. Bod 5. Hodnotenie rizika. Ako zabezpečiť, že je to efektívne a ako zosúľadiť národné a regionálne plány, čo nie je ľahké. Bod 6 prevencia a plány, pohotovostné plány, kto ich má pripraviť, kto ich má prehodnocovať, na ktorej úrovni to musí byť všetko presne uvedené. A samozrejme krízové situácie, ako konať na regionálnej národnej úrovni. A bod 8, posledná otázka, ako zabezpečiť dostatočnú transparentnosť kontraktov a dohôd pri ochrane hospodárskej súťaže. My by sme chceli chrániť hospodárskú súťaž e, zachovaním všetkých pravidel voľného fungovania trhu. Čiže to boli otázky, diskusie určite budú veľmi dôkladné a na záver e, budem mať tú poctu povedať zo pár slov, takže ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo prvé tieňový spravodajca pani Griffin za SAD. Uh, uh, ďakujem, pán predseda, vážený predseda, kolegovia. Je to pre mňa veľká príležitosť a pracujeme na prehodnotení pravidel o bezpečnosti dodávky e, plynu. E, v skupine SAD a ja e, som zvlášť e, potešená, pán Buzek, že môžem pracovať s takým výborným spravodajcom v tejto téme. Keď sme riešili tému bezpečnosti dodávky plynu, tak e, som presvedčená, že musíme najprv zohľadňovať dôležitý ukazovateľ, našej miery závislosti na dovoze plynu. Závislosť dovozu zemného plynu EÚ bola 65% v roku 2013 narastla z 34,3 e, v 95. a 52% e, v 2003. E, to znamená, že EÚ nie je sebestačná v dlhodobom výhľade. Tieto ukazovatele jasne ukazujú, že e, musíme e, vyvinúť e, hmatateľné dlhodobé stratégie, aby sme vyriešili túto výzvu na závislosti. Toto je obzvlášť dôležité, lebo je to politická a geostrategická výzva, ktorá bude mať dopad na budúcnosť našej únie. Prvá odpoveď na túto výzvu je návrh komisie eh, na prehodnotenie eh, nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu. Eh, toto má posilniť terajšiu štruktúru, ktorá ešte nie je dostatočná, pretože národné politiky nezohľadňujú bezpečnosť dodávky a jej situáciu v susedných štátoch. Návrh komisie je založený na troch pilieroch. Rozvoj integrovanejšieho regionálneho prístupu posilnenie doložiek solidarity, aby sa riešila e, kríza a tiež plnenie dodatočných e, opatrení transparentnosti pre e, isté e, zmluvy, ktoré majú dopad na e, bezpečnosť dodávky. E, čo sa týka filozofie týchto prístupov, som presvedčená, že e, má to e, spieť k e, väčšej spolupráci a môžeme byť silnejší len ako členské štáty, ktoré spolu pracujú. A ja sa teším na podrobnú výmenu názorov s spravodajcom a s tieňovými spravodajcami k týmto trom návrhom. Som však sklamaná z toho, že prístup komisie nezahrňa žiadne úvahy o udržateľnosti, rozvoji obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti čo je napokon um, prvým dôležitým zdrojom hlavne pre e, občanov, ktorí e, sú chudobní. E, treba investovať do energetickej efektívnosti, hlavne v stavebníctve a vykurovaní a chladení. Myslím, že stratégia v oblasti plynu, ktorú navrhuje komisia, by sa mala riešiť spoločným a strategickým spôsobom s ohľadom e, na e, znižovanie emisí CO2 a plnenie cieľov energetickej efektívnosti. A ďalej si myslím, e, že zdvojnásobenie kapacity plynovodu Nord Stream je proti záujmom Európy a energetickej bezpečnosti a regulačných priorit. Energetika, vážení priatelia, a energia nie je tovar a prístup k energii je základné sociálne právo so silným politickým e, rozmerom a firmy musia zohľadňovať to, že majú zodpovednosť pre bezpečnosť dodávky pre Európu a pre všetkých našich občanov a teším sa na tom, že budem s vami pracovať blízko v tejto téme. Um, next shadow reporter. Ďalší tieňový spravodajca, pán Česák. Panie Pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia. Návrh Európskej e, komisie e, smeruje podľa mňa v e, správnym smerom. Hlavným cieľom však musí byť posilnenie solidarity medzi členskými štátmi v otázkach energetiky. Veci, ktoré vyžadujú Eh, ešte dopracovanie eh, je eh, definícia citlivého odberateľa, aj kritéria, ktoré by vyzvali komisiu, aby sa angažovali sledovať a dohľadovať komerčné mm, zmluvy a tiež návrh kritéria 40%, ktoré vyvoláva veľa rozporov. Určite bude treba dopracovať tento vzorec. Tiež bude kľúčové zachovanie regionalizácie doložky Solidarity. O tom už vo svojom vystúpení hovoril pán predseda. To samozrejme vyžaduje, aby komisia vypracovala taký vzorec, aby zohľadňoval, alebo takú formuláciu, aby zohľadňoval všetky tie aspekty, o ktorých sme už hovorili, aj o ktorých hovorila predchádzajúca rečnička. Nakoniec treba zdôrazniť e, dôležitosť a potrebu e, zohľadniť potreby e, východoeurópskych štátov vo veci energetickej bezpečnosti, pretože všetky tie úlohy, ktoré sú obsiahnuté v tom balíku, vyžadujú presnejší a konečný tvar, ktorý zabezpečí solidaritu, ktorá je kľúčová. Za vypoviť to Ďakujem pekne vám za vystúpenie. A to je bolo vystúpenie e, mene EKR, mene Alde Pantelička. Prezident, uh, colleagues, uh, good morning. Uh. Pán predseda, kolegovia, dobré ráno, ďakujem za slovo. Aj Alde chce povedať, že toto je návrh, ktorý sa obrá správnym smerom. Musí sa to vnímať ako súčasť celkovej stratégie a musí sa to posudzovať e, neskreslene a musím zabezpečiť, že naozaj to bude e, plniť e, potrebné ciele. Musím sa na to pozrieť ako na návrh, ktorý má tam veľký komponent solidarity, no zároveň vidíme, značný e, rozdiel v EU čo sa týka plynovodu Nord Stream 2. A nechcem si uniesť a zneužiť túto tému, ale chcem len preukázať skutočnosť, že solidarita v súčasnosti o energetike v EÚ e, sa nepovažuje za samozrejmo. Toto e, nie je každom prípade samozrejme, že návrh, ktorý e, to nanúti, bude zabezpečovať takú solidaritu a preto si to musíme uvedomiť a e, musíme tam mať e, zabezpeky, ktoré teraz nie sú v tom návrhu, pretože je ťažké, že tie zabezpeky budú fungovať, ak e, národné záujmy e, budú uprednostnené a budú smerovať iným smerom, ako je cieľ solidarity. Mne chýba v e, tomto návrhu aj dôraz na energetickú efektívnosť. A my chápeme, že o čom je tento návrh e, a chápeme, prečo niektorí kolegovia spomenuli obnoviteľné zdroje, no e, do tohto návrhu by sa hodila aj téma energetickej efektivnosti. Po tretie, bude to rozporúplný návrh, bude to ťažké eh, ho prijať v rade. Vieme už dnes, že sú členské štáty, ktoré sú silné proti tomu a niektoré z týchto členských štátov sú dôležitými štátmi v tých regiónoch, ktoré sa identifikovali. A keď sa pozrieme na ten návrh, tak nie som si istý, že ak sa veci nebudú správne vyvíjať, povedzme v medzinárodnej, v, náro, v regionálnej kooperácii, tak asi nebudeme mať e, nástroj, ktorý by sme vyšli z tej situácie, ktorá neplní naše ciele. Ďalší bod, ja súhlasím s tým regionálnym prístupom, no chýba mi tam naozaj európsky prístup. Môžeme mať krízu, ktorá môže byť e, oveľa významnejšia a môžeme mať situáciu, s ktorou regióny sa nedokážu vysporiadať a Zatiaľ, čo máme e, v článku 6 e, predpis e, konania v situácii, čo sa stane, ak sa nedohodnú. No nemáme naozaj celoeurópsky prístup a to treba riešiť. Ďalej jedno, dve stručné požiadavky. Ja nemám pocit, že by sme tu mali rámec Vyzerá to ako súbor rôznych e, článkov ustanovenia a opatrenia, ale nevidím tu solidný rámec. A dnes nie, ale neskôr sa vyjadrím ku konkrétnym bodom. A posledná pripomienka, kolegovia, nič sa tam nespomína o náhradách. A keď e, budeme e, plniť ten princíp solidarity a tie ustanovenia, ktoré sú tam, musíme zohľadniť, že tiež hovoríme o súkromných alebo e, verejno-súkromných e, spoločnostiach a podnikoch a nemáme tam podrobne vypracovaný nástroj náhrad za prípadné dôsledky, ktoré budú musieť znašať e, tie subjekty, ktorým bude predpísaná povinnosť dodávať energiu za istých situácií. Takže asi toľko som povedal, ja súhlasím s mnohými princípmi, ktorí ste povedali na začiatku a teším sa na ďalšiu prácu. Pán Tumes za zelených. Be a good team. Ďakujem, myslím, že budeme dobrý tím vo vyjednávaní eh, pod vedením nášho predsedu. V energetickej únii eh, tu máme eh, nakoniec dva nové prístupy. Jeden je solidarita a druhý je regionálny prístup a mimochodom musíme zdať poctu pánovi Rojlovi eh, za to, pretože to bola jeho eh, správa v roku 2010, keď sme diskutovali o tom, ako riešiť ďalšiu generáciu eh, politiky obnoviteľných zdrojov, pretože on tam veľmi vyzvihol regionálny rozmer v tej správe. Takže návrh komisie je dobrý. Ja blaželám komisie, hlavne k ďalšiemu kroku, pretože má politickú odvahu, aby to urobiť urobila. Už mnoho členských štátov to chce zrušiť. Prečo je príloha 1 dôležitá? Je dôležité, aby sa vyriešili problémy. Nemecko e, nie je spokojné, že e, v skupine s Českou republikou a Polskom, ale e, žiaľ na hranici Nemecka tiež to súvisí s zásobníkmi a je tam problém e, zvládať e, tok plynu medzi Nemeckom a Polskom. Takže ako chcete vyriešiť problémy, ak neprinútite vlády, aby e, sedeli spolu v skupine? Francúzsko nie je spokojné, že v jednej skupine s e, Španielskom, ale ak chceme, aby kapacita zo e, Španielska schopná prúdiť do iných e, odberateľov na trhu, tak musí Francúzsko vyriešiť e, ten e, úzke hrdlo na hraniciach so Španielskom. Takže e, ja sa teším s prácou e, s komisiou na prílohu 1, pretože je to dobrý prístup. Druhá vec, kde môžeme zlepšiť ochranu spotrebiteľov. Pán Buzek, máte pravdu, že tá definícia nie je dosť presná a je tam veľa nepresností a môžeme priniesť niečo presnejšie. Pani Griffin samozrejme má právo, aj, pravdu, aj pán Talička má pravdu, že tam chýba rozmer efektívnosti ktorý nie je spomenutý a bola by úplná chyba, aby sme nezahrnuli e, do tej bezpečnosti dodávky e, plynu e, opatrenia na zlepšenie efektivnosti pri modernizácii ústredného korenia ďalkého vykurovania a efektívnosti budov. Tiež by som tam zahrnul plyn vyrábaný z biomasy. Máte na pamäti, že budúcnosť biomasy v Európe bude e, spočívať viac v tom, že sa bude dodať priamo do plynovodov ako zelený plyn a nie, že sa bude e, vyrábať z elektrika do e, siete. A preto pre našich farmárov pri situácii, ktorá je pre nich ťažká s danými cenami mlieka a bravčového mesa, tak je dôležité, aby rozmýšľali nad výrobou biomasy, ako ju vidieť s výhľadom na výrobu plynu. Keď sa pozrieme na východ Polska, do do Rumunska, tak tam máme veľký poľnohospodársky rozmer a to treba využiť. Nakoniec, pán Toličko, máte pravdu, možno budem musieť to pritvrdiť, e, čo sa týka podrobností a cien a e, musíme ešte diskutovať o náhradách. Z e, tým súhlasím. Ešte preveríme ako. Mám nakoniec e, dve otázky a e, jednu pripomienku. Jedno je na holandské predsedníctvo. Je tu niekto v miestnosti z holandského predsedníctva? No, to je, to je čudné, pretože vidím, čo sa deje v rade. Je tam spojenstvo a ja vám poviem, aké sú to štáty a aký je ich zámer máme štáty ako Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko, ktoré ešte dovolte, aby som dokončil toto. V rade sa deje to, že holandské predsedníctvo chce zrušiť prílohu 1 v tom spojenectvu a to nie sú správne vyjednávania. Teraz pán Benito Ziloaga v mene GUE a najväčšia zodpovednosť v tomto prípade je bude stať pred slovenským predsedníctvom celkom určite. Pán Benito Ziloaga, máte slovo. Vale. Gracias, señor presidente, y buenos días. Ďakujem, pán predseda. E, všetkým prajem dobrý deň. Prečítal som si návrh nariadenia z, naš, z našej perspektívy E, sú tam tie isté argumenty, ako je, aké sú obsiahnuté aj v našej energetickej e, stratégii, ktorú teraz budujeme. Pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť, hovoriť o energetickej bezpečnosti, keď hovoríme o Gazprome, tak to je hovoriť o ireálnom sne alebo o vnútornej produkcii plynu a to nás nevyhnutne povedie k porážke. My sme najväčším svetovým dovozcom plynu a preto vždy tu bude existovať závislosť, väčšia či menšia, ale stále to bude závislosť. E, plyn je e, tým najčistejším palivom po uhlí a rope, ale niektoré štúdie naznačujú, že únik metánu E, ktorý je súčasťou životného cyklu prírodného plynu, nie sú dobre merané a metán je plyn, ktorý má 86 krát väčší potenciál zvyšovať e, klimatické oteplovanie ako CO2. A my chceme zdôrazniť dve otázky. Poprvé, e, stratégia energetickej bezpečnosti nás vedie E, k alianciám s autoritárnymi vodcami iných krajín, ktorí využívajú vzťahy s Európskou úniou na posilnenie svojej pozície a, pr- a vlastne my potom nehovoríme o stave ľudských práv vo svete. Takže namiesto toho by sme sa mali zamerať na e, iné veci. A ďalej tento návrh necháva uprostred cesty E, neistotu alebo nedostatok e, zásob alebo dodávok. Ja si myslím, že e, to najlepšie alebo to najsolidárnejšie riešenie treba hľadať tak, aby sme sa snažili získať čo najväčší profit. Ja si myslím, že by sme mali nechať bokom monopolia nadnárodné spoločnosti, ale naliehavá situácia a mali by sme brať viac do úvahy situáciu, naliehavú situáciu v tejto oblasti EÚ. Ďakujem. Kapel, on e Pani Kapel v mene ENF. Ďakujem, pán predseda, a zároveň ďakujem aj spravodajcovi. Ehm, bolo to tých 5 bodov, ktoré e, sú dôležité pre tento návrh nariadenia komisie a to regionálne riešenia, solidarita a transparentné pravidla na trhu a e, zapojenie susedných štátov a koordinovaný nákup plynu. Myslím si, že to sú tie podstatné vody a návrh e, komisie e, počet tá e, v tom návrhu naredenia e, so silnejšou koordináciou na regionálnej rovne a určenie zásad a štandardov na európskej úrovni, e, kde v prvom rade ide o to, aby sa robilo regionálne hodnotie rizika a vypracovanie regionálnych plánov pre prevenciu a núdzové situácie a koordinované opatrenia pre zabezpečenie pre obrateného toku. Mám tu návrh hlavne k bodu 1 a to definícii regionov aby sme mohli e, naplniť princíp solidarity, e, musí to byť jasne e, a vyváženie definované regióny. Ja som Rakúšanka, Rakúšanka, Rakúsko sa počíta v tom návrhu naredenia ako región, ktoré je odseknuté od dvoch najdôležitejších zdrojov plynu, a to Slovenska a Nemecka, takže treba, aby sme tu nechali eh, flexibilnú definíciu regionov a eh, zabezpečili aj bilaterálnu koordináciu, pretože ako napríklad Rakúske okaze je, eh, že Mm, či je nutné, aby e, um, bol štát e, rozdelený do dvoch regionov, alebo aby sa lepšie e, zadefinovali. Tiež ide o štandardné infraštruktúry, vy ste ako spravodajca spomenuli, že terajšie definície regionov predstavujú nerovnomerné kapacity, hlavne pri interkonektoroch a vedie to problémom a e, výstupné kapacity nie sú dostatočne zohľadnené a e, berieme technickú kapacitu z najväčšej infraštruktúry, s najväčšou kapacitou, aby sa zabezpečoval región, zásoboval región a e, táto definícia nezodpovedá miere využitia zrdení a e, tiež to nezohľadne vplyv e, na prerušenie dodávky alebo jej pravdepodobnosť. Bolo by lepšie, e, aby sme upustili od prístupu hodnotenia podľa najväčšej infraštruktúry, ale aby sme si urobili prístup pre definovanie podľa kritickej infraštruktúry alebo hybridný prístup. A podobné je to so solidaritou, ktorá je spojená s pojmom regionov. Komisia sa zasadzuje o solidaritu na úrovni trhu a a um, podrobnosti v teréne. A solidarita môže fungovať len, keď postihnuté štáty budú mať uh, rovnaké definície o chránených zákazníkoch a uh, uh, rovnaké definície o druhoch dodávky. Vy ste už spomenuli ten problém definícií. A terajší návrh vedie k situácii, kde by štáty boli nutené príliš mnoho odberateľov považovať za citlivých odberateľov a nezohľadňovať situáciu na trhu. A ďalej v článku 2 e, e, tie kritéria e, plnenia sa majú definovať podľa toho, že kedy členský štát vyzve k naplneniu doložky solidarite a to len v opatrenia, kedy sa núzový plán preukázateľne mal naplniť. A rovnako aj susedská solidarity, ako som už povedala, e, spolu s regionálnou solidaritou sa zdá byť veľmi dôležitým bodom. A posledný bod, ten obratený smer toku. Tu vidím návrh, ktorý je veľmi silno e, spojený s naredením o infraštruktúry a tento postup ako nie je príliš komplikované a e, spôsobuje to administratívnu záťaž a dokonca aj e, má v sebe rozpory a podľa mňa by bolo, aby sme dali národným e, regulátorom viac kompetencií, ktorí tak či tak sú za riadenie transportnej kapacity plynu zodpovední a podľa smernici 2009 sú majú na to povolenie. Existuje asi 200 miest eh, eh, prepravy plynov a ešte stále eh, sú body a kapacity transporty medzi členskými štátmi a nie štátmi EÚ, napríklad Ukrajinou. Tieto body my budeme riešiť prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. Ďalej pani Werder. Srečne ďakujem, pán predseda. Od eh, plynovej eh, krízy roku 2006 a 2009 celý eh, obrovský pokrok v bezpečnosti dávky plynu, ale zaťažové testy ukázali, že len na národnej rovni tie opatrenia nie sú dostatočné a preto vítam návrh komisie, ale chcem sa vyjadriť k trom bodom poprvé, čo sa týka e, prerozdelenia členských štátov do regionov, ja podporujem návrh komisie bez výhrady. V zásade tiež e, tu myslím v súvislosti s budovaním energetickej únie je dôležité a správne, aby e, sme z národného prístupu v prvom kroku prešli k regionálnemu prístupu. To už sa deje v odvetvi elektrické energie a som rada, že to vidí rovnako aj e, spolková vláda. Chcem však e, sa zasadiť o to, aby e, to regionálne preozdelenie tiež zohľadňovalo plány prevencie a núdzové plány s aj bezprostredným susedom, aj keď ten bezprostredný susedský región nemusí byť úplne kompatibilný. Ďalšia vec je, že členské štáty majú sem rozhodnúť, že ktorého odberateľa chcú zaradiť ako mm, citlivého ochraneného odberateľa a myslím, že chránení odberatelia e, v všetkých členských štátoch musia byť e, rovnakí. A e, keď parlament nájde jednotnú definíciu, tak dúfam, že to úspeje. A ďalej chcem sa vydriť k navrhovanému ustanoveniu komisie o transparentnosti zmluv na dodávku plynu. E, nevidím, ako sa tým má e, zlepšiť e, bezpečné dodávky, pretože už zákazníci, keď vedia, či sú závislí od konkrétnych dodávateľov, tak či tak. Takže môže komisia k tomu povedať niečo konkrétnejšie? Teraz pán Karinč. Ďakujem, pán predseda. Ja si rozhodne myslím, že táto správa je v dobrých rukách Vypočul som si, čo hovoria kolegovia. E, my v zásade budeme hovoriť e, na rovnakú tému a rovnakú nôtu. My ako zákondarcovia musíme zabezpečiť, aby náklady na energetiku e, boli čo najnižšie pre domácnosti aj pre priemysel, aby sme zvýšili našu konkurencieschopnosť a vieme, že každý e, funguje na globálnom trhu a energetický aspekt to je tiež dôležitý a preto je dôležité, aby trh s plynom fungoval na regionálnej a európskej úrovni, ako to vidíme v e, trhu s elektrínou. Určite regionálna spolupráca na regionálnych trhoch má zmysel a tam treba začať. Vieme, že v zemnom plyne dovážame väčšinu z toho, čo spotrebujeme a štáty, z ktorých dovážame, niektoré sú hráči na trhu, niektorí nie sú hráči na trhu. Takže Norsko podľa všetkých meritok je jasný hráč na trhu a e, trhový hráč a Rusko som e, Gazpromu e, je známe, že e, porušuje trhové princípy vždy, keď je to možné. A z tých medzivládnych dohľadov, ktoré e, komisia posudzovala, e, vieme, že je tam veľa príkladov porušenia európskeho práva. Hovoríme o energetickom balíku a e, doložkách proti konkurencii, teda monopolistických doložkách. Musíme zabezpečiť, že ak chceme vybudovať trh s plynom, musíme mať nástroj, aby sme zabezpečili a zachovali tento trh. A preto návrh komisie aby sme posúdili veľké dohody medzi firmami, keď veľká firma ovláda 40 trhu a táto uzavrie dohodu, tak komisia môže túto ex post preskúmať, teda po jej uzavretí. No, my žiadame, aby ju mohla preskúmať ex ante, teda pred uzavretím tej dohody, aby mohla zabezpečiť a preveriť, či tie zmluvy sú naozaj v s našim zákonodárstvom alebo nie, pretože je o e, tak veľa peňazí, že tam bude veľký tlak a veľký záujem, aby sme zabránili strate konkurencieschopnosti. Ďakujem, pán Levandovský. Moving... S týmto e, novelizovaným nariadením e, sa blížme ešte viac e, k e, ohlasovanej energetickej únii a k e, uplatňovaniu princípu solidarity. No toto je len súčasť oveľa širšieho komplexného balíka a e, vychádza to zo skúseností predchádzajúceho nariadenia z roku 2010, pretože sú tu dôvody, aby sme boli ambicioznejší. A to sú výsledky zaťažových testov a prebiehajúci konflikt na Ukrajine. Máme tu zaujímavý doplnok k definícii chráneného zákazníka, je to princíp solidarity v núdzovej situácii. No, e, nemôže byť príliš e, príznej pri definícii chráneného zákazníka pretože e, keď to e, zachádza oveľa ďaleko nad rámec e, domácnosti a nutových služieb, tak potom by ten systém nebol veľmi praktický. Veľmi dobré pripomienky povedal pán Talička k tým náhradám. Čo týka regionálneho rozmeru, že musí to byť povinne preventívne. Preventívne opatrenia na zvýšenie obrateného toku a tiež e, účasť e, um, strán z mimo únie v energetickom spoločenstve. E, my vieme, že členské štáty sú pripravené dobrovoľne už testovať tie schémy a programy z spoločnej mozaiky. Ďalej pán Zanonato. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím a v celku zdieľam návrh, e, ktorý navrhuje opatrenia za účelom garantovania bezpečného zásobovania plynom. Tento problém musí byť e, riešený na komunitárnej úrovni. Je potrebné vytvoriť mechanizmy, ktoré nám umožnia koordinovaným spôsobom reagovať na prerušenie dodávky plynu. Je nepochybné, že E, nariadenia v platnosti, ktoré boli prvou reakciou na krízu medzi Ukrajinou a Ruskom, musia byť vylepšené. E, princíp solidarity je veľmi dobrá vec, ale v naliehavých okolnostiach je potrebné e, garantovať dodávku plynu všetkým spotrebiteľom a všetkým službám v rámci celej Európskej únie. Pokiaľ ide o týchto chránených spotrebiteľov, e, v definícii kategórii, do tejto kategórie treba zahrnúť aj priemyselný sektor, pre ktorý prerušenie dodávky plynu môže skutočne e, ohroziť e, výrobný cyklus a čo bude mať samozrejme veľký dopad na zamestnanosť Samozrejme, treba mať aj naliehavé programy na regionálnej úrovni a to si tiež vyžaduje koordináciu, aby sme sa vyhli tomu, že národná voľba pre e, za, svoju, svoje vlastné zásobovanie na úrovni jedného štátu bude ohrozovať susedné krajiny. Zdieľam to, čo, poved, čo tu bolo povedané o otázke Nord Streamu a plne e, súhlasím s jej návrhom. My musíme mať. E, integrovaný trh, funkčný trh, aby eh, pre ŽNL, lebo to je skutočná alternatíva pipelinom. Ja dúfam, že eh, návrh komisie bude priateľný, tak aby energetická efektívnosť sa tam tiež zohľadnila. To potom umožní modulovať dovoz e, e, fosílnych palív. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja e, gratulujem k tejto práci. To je vynikajúca práca, treba povedať, e, že to je skvelá práca v tejto oblasti. My nie sme e, prekvapení kvalitou, ktorá sa nám navrhuje. Pokiaľ ide o bezpečnosť zásobovania, tak tu vystáva veľmi veľa otázok. Je to diverzifikácia zás zdrojov, zásobovania, solidarita a výzvy s ňou spojené, ale tiež bolo povedané, že my musíme pracovať aj na zvýšení energetickej efektívnosti, čo je veľmi dôležitým prvkom. Pokiaľ ide o diverzifikáciu e, za zdrojov zásobovania a sieti, tak samozrejme my potrebujeme viac ciest a viacero plynovodov. My to všetci veľmi dobre vieme a to, čo tu odznelo na úlohu poľnohospodárstva, ktoré môže v tejto téme zohrať, e, tak to je tiež zaujímavá téma. Tieto e, mechanizmy solidarity v prípade krízy musia byť skutočne zohľadnené na regionálnej úrovni. To je veľmi zaujímavý prístup. Ale my musíme si dávať veľký pozor na niektoré prekážky, napríklad ako jeden distribútor E, môže e, toto riadiť a môže riadiť svojich klientov a svojich spotrebiteľov. Takže tam treba potom špecifické podmienky. E, regionál, regionálna dimenzia je tiež veľmi dôležitá, môže viesť k fragmentácii trhu i treba tam túto regionálnu dimenziu, ale aj vyššiu dimenziu a taký globálnejší prístup. A na záver, E, chcem povedať, že toto všetko potrebuje solidaritu, ktorá nikdy nie je úplne prijatá. Treba e, tu skutočne odviezť intenzívnu diplomatickú prácu s hlavnými dodávateľmi Rusko, e, Alžírsko, Katar, Nigériu, ale treba nájsť aj ďalších dodávateľov. Máme tu Stredný východ, východné Stredomorie, Centrálna Ázia. Ja si myslím, že my naozaj musíme začať e, takúto koherentnú prácu na úrovni medzinárodnej, na, na medzinárodnej úrovni. Ďakujem. Váš, madam. Ďakujem pekne. Pán Royal. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja by som do toho ešte e, rád vnesol e, ďalšie myšlenky, ktoré e, sú dôležité tiež. Keď sa teraz pozrieme na zasobanie plynov v Európe, tak je to iné, ako keď sme začali tú debatu pred 4 rokmi. Dnes už myslím nemáme žiadny nedostatok plynov. My diskutujeme dokonca pri Nord Stream, že či ho vôbec potrebujeme a či to nie je nadbytočný projekt, pretože máme dostatok zasobania plynov. Vybudovali sme aj LNG možnosti sú to E, väčšie kapacity na svetom trhu. Máme rôznych e, poskytovateľov, nielen Rusko, čo je 30%, ale máme aj ďalších poskytovateľov plynu. Takže aj pri diversifikácii e, sa to zmenilo. Nie je tu vôbec najdôležitejšia otázka číslo 1, než budeme hovoriť o solidárnom prezdelení. No, otázka, že ako môžeme lepšie využívať tú kapacitu, ktorú máme v Európe. Teda otázka je, že prečo vlastne nezabezpečíme to, aby členské štáty ich e, e, úlohy z tretieho energetického balíku alebo z už existujúcich e, naredení o bezpečnosti dodávky nenaplňa. Pretože to, nie je to dokonca všetko naplnené a členské štáty neurobili všetky úlohy, ktoré im z toho vyplývajú. Takže ja by som to napísal ako aspekt číslo 1, aby urobili to, čo ešte aj môžete urobiť v tom, než začneme riešiť riešiť e, ďalšie. A, a, a kapacity, ktoré tu sú, treba využiť a preto je dôležité. E, máme aj prostredníctvom e, obrateného toku veľa zlepšení pre zabezpečenie dodávky. Ďalej k tom regionálnom prerozdeleniu je to zmysluplné a treba si preveriť, kto má s kým spolupracovať. Tam sú dôležité kritéria, dobré argumenty. Myslím si, že E, to preozdelenie rizika je tiež e, dôležitý argument a treba si premyslieť, že keď e, tam zoskupíme spolu štáty, prosím, aby ste si to presnejšie premysleli pri konkrétnych podkladoch. Mám problém s tretím bodom a to s otázkou, že ako a zabezpečíme výmenu informácií. Aké informácií? Sú to súkromné podniky, ktoré e, eh, tu konajú a Európa eh, e, eh, nie je štátne hospodárstvo, ale e, myslím, že sme sedeli na súkromné hospodárstvo a potom to musí byť vyriešená otázka, že kto bude vyjednávať s kým a e, kto e, uzatvára s kým zmluvy a kto odko nakupuje, tak to musí byť citlivý k tomu prístupovať A potom z e, núdzovej situácii e, nemôžeme dospieť k rozhodnutiam, e, že musia vymieňať informácie o nákupoch a nemusíme to, to preháňať, preháňať energeticky, energicky to riešiť. Ďakujem pekne. Pán Kochliček, náš novozvolený podpredseda. Ďakujem za slovo. Mám niekoľko poznámok, pretože, ako som povedal, e, prichádzam z priemyselnej oblasti a občas sa musím usmievať nad tým, čo tu moji kolegovia hovoria. Ten balíček, ktorý bol vytvorený pre plynovú krízu, stanovil prepojenie sieti a to do určitej miery už máme. Zásobníky plynu, ktoré zabezpečia trojmesačnú zásobu a ak to niekto e, neplní, tak predsa nemôžeme očakávať e, solidaritu, pretože od vytvorenia balíčka uplynulo už 6 rokov a po tretie máme tu možnosť reverzného e, prúdenia plynu vo všetkých systémoch. A pokiaľ ide o dodávky plynu, tak to je záležitosť veľkých spoločností a národných vlád. Niekto vybuduje plynovod, niekto vybuduje a vytvára zásobníky a my ho budeme nútiť, aby si bral plyn z druhej strany sveta, to je predsa nezmysel. Solidarita áno, ale nie s tými, ktorí neplatia, alebo z divných dôvodov chcú ostatných donútiť e, k zvláštnym podmienkam. To je prípad Ukrajiny a prípad tých, ktorí hovoria, že Nord Stream je zbytočný to predsa musia posúdiť tí, ktorí chcú do toho investovať, či chcú vyhodiť peniaze alebo nie. Ak to zodpoveda ekologickým a ekonomickým štandardom, tak by sme do toho nemali zasahovať. A pokiaľ ide o nezmyselnú solidaritu, tak v európskom prístupe vidíme na vysokom napätí a pri diaľkovom prenose, ako sú jednotlivé e, trasy medzi severným a južným Nemeckom preťažené. A preto v Polsku robili transformáty, v Čechách sa robia, tam to jednoducho nefunguje. Čiže tým kolegom, ktorí to uvádzali ako dobrý príklad, chcem povedať, aby sa informovali, ako je to zle urobené. No a pokiaľ ide o záver, tak treba e, mať na zreteli vždy na jednej strane ochranu zákazníka, to je dôležité, to je európska hodnota, a na druhej strane sme v trhovej ekonomike, na to nemôžeme zabúdať pretože zásobovanie v prípade všetkých energií je problematické a treba sa tou solidaritou aj naďalej zaoberať. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega. A teraz v mene Európskej komisie Štefan Mozer, vedúci útvaru Bezpečnosť dodávok DG Energetika. Good morning. Uh... Dobrý deň, vážení páni poslanci. Ďakujem pekne, pán Buzek, za príležitosť diskutovať o nariadení o bezpečnosti dodávok a ďakujem vám aj všetkým za bohaté myšlienky a úvahy o tom, čo sa dá ešte zlepšiť. Z nášho pohľadu uznávame význam lepšej realizácie energetického trhu s plynom v Európe. Je to prvá záruka bezpečných dodávok a takisto bezpečnosť dodávok vnímame v kontexte širšej energetickej únie, nielen kontexte ďalšieho pokroku v oblasti energetickej efektívnosti, klimatických cieľov a obnoviteľných zdrojov energií. Viete, že komisia pracuje tento rok veľmi intenzívne na ďalších návrhoch. Na jeseň predloží nové návrhy o energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie aj v kontexte e, balíku Market Design v oblasti elektriny. Takže to všetko musíme vnímať spolu a je dôležité vnímať energetickú efektívnosť ako jeden z kľúčových nástrojov na dosiahnutie lepšej bezpečnosti dodávok. Týmto návrhom však konkrétnejšie riešime otázku možnosti distribuovať efektívnym spôsobom po Európe plyn, ktorý potrebujeme a plyn, ktorý máme. A môžeme dať k dispozícii cez rôzne nástroje. A podľa nás zlepšené nariadenie má zabezpečiť lepšiu regionálnu spoluprácu, má zblížiť tie členské štáty, ktoré sú silné s tými, ktoré ešte majú problémy a nedostatky, ktoré sú vystavené napríklad veľkej závislosti od eh, mm, dodavok z jedného zdroja. A v podstate toto sme zvažovali, keď sme sa snažili nájsť tú najvyššiu pridanú hodnotu, teda kde by mohla byť najvyššia pridaná hodnota. Zároveň chceme zachovať dobre osvedčené postupy medzi členskými štátmi, kde prebieha spolupráca mnohými formami. Nechceme ich nahradiť, chceme ich iba doplniť a zistiť, kde sa dá dosiahnuť najväčší pokrok. Čo sa týka plánov, ktoré by sme chceli mať na regionálnej úrovni, vnímame tú, tú výzvu, o ktorej ste hovorili niektorí z vás, že regióny e, môžu spôsobiť aj určitú fragmentáciu vnútorného trhu. To nechceme chceme, aby regióny v podstate harmonicky zapadli do trhu a preto vnímame e, e, dôležitú úlohu skupiny koordinácie pre plyn a peer review zhodnotenia seberovných z iných štátov ako v tých regiónoch, aby e, sme zistili negatívne eventuálne vplyvy regiónov na iné regióny. Takisto je tu potreba konzultácie, cezhraničnej konzultácie pri príprave plánov, keď sa zadefinujú národné opatrenia, ktoré sú súčasťou plánu a potom, keď sa príjmajú regionálne opatrenia, to znamená, vždy treba rozmýšľať cezhraničné, aj cez hranice regiónov. To je veľmi dôležité mať na pamäti. Čo sa týka chránených spotrebiteľov, áno, chápeme vaše obavy. Otázke toho, do akej miery potrebujeme harmonizovať. My sme zaujali takú strednú cestu pri zadefinovaní určitých kritických prvkov, ale nechali sme tam aj priestor a flexibilitu členských štátov, pretože situácia v Európe na rôznych miestach naozaj veľmi rozdielna. Ide o to, aby sa našla správna rovnováha E, máme veľký záujem o diskusiu s vami a s členskými štátmi, to, ako sa to dá dosiahnuť, ale nie sme celkom presvedčení o tom, že je potrebná úplná harmonizácia a že k nej musí jednoducho dojsť. No a solidarita podľa nás je pre nás takisto veľkým e, zlepšením nášho návrhu, ak by bol schválený je to akýsi konečný mechanizmus záruky, ktorý vychádza z plne harmonizovaného kritéria. Chráni iba domácnosti a nikoho iného. Čiže nie je to to isté ako chránený klient. Je to v centre toho, čo chceme dosiahnuť. Chceme zabezpečiť to, aby domácnosti, ktoré sú najzraniteľnejším prvkom, alebo najzraniteľnejšími spotrebiteľmi v prípade plynovej krízy, aby títo boli chránení, aby sa mohli spolahnúť na plyn, ktorý je v susedných členských štátoch ktoré sú prepojené. To znamená, odkláňame sa od koncepcie regiónov a samozrejme energetické spoločenstvo tu takisto zaznelo. Podľa nás to je veľká vec. Je potrebné zabezpečiť lepšiu spoluprácu, rozšíriť cezhraničný prvok aj na ďalších členov, tak aby sme mali mať dobrú spoluprácu, recipročnú spoluprácu. A korektné zaobchádzanie s dodávateľmi, to je veľmi dôležité, musíme mať na mysle aj kompenzácie. My sme si mysleli, že to by sa dalo dosiahnuť v kontekste regionálnych plánov a mechanizmov E, ten koncept solidarity by sa vypracoval medzi členskými štátmi. My v tejto fáze si nevieme predstaviť, že by sme mali nejaké zázračné riešenie a e, definíciu pre celú Európsku úniu. Ale kompenzácie si vždycky vyžiadajú otázku e, cenov, trhových cien a príplatkov pretože v podstate plyn vlastnia podniky a potom transparentnosť zmluv podľa nás do tej celkovej logiky systému bezpečných dodávok zapadá vhodne zlepšenie informačnej bázy, hodnotenie rizika a plány by sa mali vytvoriť na základe úplných informácií, vrátanie informácií o možných obmedzeniach e, vyplývajúcich z komerčných zmluv. My nechceme zasahovať do samotných zmluv, zmluvných vzťahov, ale chceme sa pozrieť, aké sú dôsledky dopady zmluvných vzťahov a do akej miery sa dajú zmierniť inými opatreniami v regionálnych plánoch, prípadné obmedzenia. Čiže nie je to systém sankcionovania, práve naopak. E, e, to je, spada do e, hospodárskej súťaže, nástroje už tam sú, takže ich chceme len väčšie lepšie využiť. A potom diverzifikácia je kľúčom, kľúčovým politickým cieľom tohto celého a týmto nariadením podľa nás sa priblížime tak aby sme mohli distribuovať plyn efektívnym spôsobom, aby sme mohli zabrániť potreby budovania ďalšej infraštruktúry, aby sa ďalšia infraštruktúra budovala iba tam, kde je potrebná, aby sa, nevyhad, aby sa ne, uh, e, mahalo zdrojmi a aby sa investovalo iba tam, kde je to potrebné. Ďakujem pekne. Ostáva nám ešte pár minút a pán Erikson uh, sa chcel vyjadriť. Ak chcete položiť otázku, mám len kratočku pripomienku Myslím si, že to je veľmi dôležitá diskusia ohľadom dodávok a bezpečnosti plynu a tak ďalej, ale zároveň podľa mňa je dôležité si uvedomiť, že keď hovoríme o plyne ako o riešení v otázke klimatických zmien, pretože chcete sa odkloniť od uhlia a ropy, plyn má nižšie emisie, často skončíme s tým, že sa rozmýšľame tým spôsobom a zužujeme tú problematiku, pretože problém sa netýka len toho, že vnímame emisie elektrárny alebo na úrovni spotreby, pretože je to často aj prípad Nord Stream. E, v podstate plynovodom tisícky kilometrov sa prepravuje plyn a keď sa pozriete na situáciu v Rusku, je to veľmi stará infraštruktúra, e, všade sú priesaky a keď si pozrieme celý, celú situáciu ohľadom emisí, tak je to oveľa viac, ako keď sa pozrieme len na emisie na úrovni spotrebiteľa alebo elektrárny. To bola pripomienka, ktorú som chcel spomenúť. Ďakujem pekne, všetci sa vyjadrili, takže dovolte na záver uzavrieť túto diskusiu. Ďakujem vám všetkým, kolegovia, za vaše vyjadrenia. Zobral som na vedomie, že sa tu zaznelo 21 konkrétnych pripomienok tieňových spravodajcov a ďalších 12 pripomienok ostatných rečníkov. To je veľa, veľa pripomienok. Ďakujem veľmi pekne za takúto e, dobrú diskusiu. Ja som e, bol presvedčený o tom, že tá diskusia bude veľmi zaujímavá. Aj som na ňu veľmi pripravený, ako už pani Griffin to zadefinovala Um, Tereza, teda máš pravdu. E, netrpezlivo čakáme na túto diskusiu. Poviem len toľko, že slúžime našim spotrebiteľom, to je správne, ale mali by sme zároveň sa starať aj o energetické spoločnosti v Európe, pretože ak nie, tak nebudeme môcť slúžiť našim spotrebiteľom. Takže je nutné nájsť správnu rovnováhu. To treba mať stále na pamäti. A v podstate hovoríme o konkurencieschopnosti celého hospodárstva pretože všetko z pohľadu hospodárskej súťaže alebo konkurencie schopnosti hospodárstva závisí od energie, bezpečnosť dodávok, e, dostupná energia, e, cenotvorba a samozrejme udržateľnosť. To všetko musíme mať stále na pamäti. Takže snažíme sa mať ambicióznu politiku boja proti klimatickým zmenám a bezpečné dodávky plynu sú bezpečnou akousi e, zálohou pre obnoviteľné zdroje. To je veľmi dôležité mať takúto zálohu. A dovolte povedať, že by to mohol byť náš spoločný európsky úspech, tak ako to bolo v prípade prvého nariadenia pred čistými rokmi Mali sme určité pochybnosti a diskusie, určite niektorí z vás si veľmi dobre na ne spomínate, diskusia bola ťažká. A nakoniec e, sme dosiahli úspech. A, a väčšina, e, veľká časť toho naredenia sa aj e, premietla do praxe. E, možno viac ako v prípade tretieho energetického balíka. E, a tretí energetický balík bol v roku 2009. To je naozaj veľmi prekvapivé. Čiže ten tretí energetický balíček bol ešte skôr ako naše nariadenie z roku 2010. Takže som presvedčený o tom, že nás čaká zaujímavé obdobie. Ďalšia diskusia na ITRE bude 13. júna na základe návrhu správy so všetkými prekladmi samozrejme. Mm, lehota pre pozmenujúce návrhy o dva dní neskôr, čiže 15. júna. E, diskusia o pozmenujúcich návrhoch 11. júla a hlasovanie vo výbore ITRE v oktobri. Takže veľmi podobný harmonogram, ako tomu bolo v prípade 700 MHz, to znamená predchádzajúcej témy. Je 11 hodín pred ďalším bodom. Jednu vetou, nech sa páči. Myslím si, že by bolo dobré pre diskusiu, ak by to bol zastupcovia holandského predsedníctva na vyššom stretnutí. Je to také trošku čudné, že nikto tu nie je z holandského predsedníctva. Áno, máte pravdu. A ja som informoval holandské predsedníctvo na začiatok. Eh, E, keď začalo teda holandské predsedníctvo v januári, som sa s nimi stretol, diskutovali sme o tejto problematike ako veľmi dôležitej a oni súhlasili s tým, že je to veľmi dôležité aj pre nich a sú ochotní začať diskusie, pokiaľ viem, v máji na túto tému. A samozrejme slovenské predsedníctvo začne prvým zasadnutím rady začiatkom júla, takže hneď na začiatku, skoro hneď na začiatku e, obdobia slovenského predsedníctva. Takže ďakujem kolegovia, predovšetkým tieňovým spravodajcom za vašu tvrdú prácu. A ďalší bod programu je bod číslo 5, vytvorenie mechanizmu výmeny informácií o medzivládnych dohodách a nezáväzných nástrojov medzi členskými štátmi a tretimi krajinami v oblasti energetiky e, a zrušenie rozhodnutia číslo 994 lomeno 2012 Európskej únie. Pán Krasnodemský je spravodajca a spolu s predchádzajúcou témou tento návrh rozhodnutia je súčasťou balíka energetickej bezpečnosti alebo balíka bezpečnosti dodávok plynu schválených 15. februára. Cieľom tohto rozhodnutia je zabezpečiť to, aby sa dodržiavali medzivládne dohody v oblasti energetiky cez EU legislatívu a aby sa zvýšila transparentnosť týchto dohôd a tak sa zvýšilo efektívne využívanie nákladov a naša konkurencieschopnosť v Európskej únii. Prvým rečníkom je pán spravodajca, pán Krasnodemský, nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem <clears throat> bardzo, panie przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Len pár slov e, k e, tej téme e, budúcej správy. Chcem povedať, že asi všetci sme si všimli, že toto prednotenie rozhodnutia IGA je nutné, pretože v e, čase e, skutočnosti sa ukázalo, že doterajšie e, e, regulácia predpisy umožňujú e, získavanie medzivládnych informácií, no terajší systém neumožňuje riešiť problémy okrem iného bolo zistené, že 14 e, e, dohod e, tohto druhu nie je v súlade s právom ale nie je možné tieto dohody zmeniť, pretože doteraz ten mechanizmus preverky bol ex post a tie zmluvy nebolo možné ukončiť. Preto sa zdá, že v tomto návrhu prehodnotenia je pár prvkov, ktoré sú e, nezvyčajne e, účinné a musíme na nich spolu pracovať, e, pretože dielo je v detailoch a určite úlohou parlamentu je, aby sme na to e, veľmi pozorne dbali a pridali k tomu aj naše e, pozorovania, aby tento e, návrh e, bol ešte e, vhodnejší. No, ja chcem e, poukázať na tie e, veci, ktoré sú e, zaručené v návrhu Európskej komisie z mojho hľadiska. Predovšetkým ten návrh, e, aby posudzovanie medzivládnych dohod sa robilo ex ante, teda pred uzatvorením tej dohody. Toto je veľmi účinné, pretože je to Eh, umožní eh, uniknúť tej pasci eh, nemožnosti zrušiť tú zmluvu po jej uzavretí. To je jeden prvok, ktorý je veľmi dôležitý a druhý, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý, je, že je tu zahrnutý návrh, aby všetky doklady, ktoré sa týkajú od odborárskych zmluv boli obsiahnuté teda nielen medzivládne dohody, ale aby všetky dohody ehm, komisia mohla posúdiť, eh, čo týka eh, súladu s európskym právom, teda všetky pridružené dokumenty. Všetky pridružené dokumenty, nielen medzivládne zmluvy. To je podľa mňa dôležitá vec. A tretí prvok, ktorý je tiež dôležitý ktorý umožní účinnejšie posudzovať e, tie zmluvy, ktoré sú prijaté a ich súľad s právom Unie. A to je návrh, e, aby v e, rámci toho rozhodnutia, aby do pôsobnosti toho rozhodnutia IGA boli zahrnuté aj všetky nezáväzné nástroje a všetky dohody, ktoré majú inú formu ako formu medzivládnej dohody. Komisia pritom navrhuje, aby sa o nich informovala komisia ex post a možno by sme e, mohli sa zase o to, aby sme si tu dali vhodnejší cieľ a tiež je tu otázka prípadných e, dopadov. Či nezáväzné nástroje tohto druhu sa e, prevedli, či sú v súlade s právom Unie. Bolo by dobre určiť, že aké e, druhy činov očakáva komisia, že urobí, ak zistí, e, že sú tu nezhody z právom Unie v takýchto nástrojoch. No, na zhrnutie chcem povedať, že sa zdá byť to veľmi dôležitý návrh a čo sa týka detailov a osobitostí, ide o to, aby sme e, odstranili nezhody e, energetického trhu s právom únie a tiež, aby sme zabezpečili istotu pre členské štáty. No a ešte jedna pripomienka je, že tiež sa dá byť problém eh, s eh, tými eh, zmluvami toho druhu, ktoré majú hybridnú povahu, že nie sú ani komerčné, ani štátne zmluvy a v akom zmysle európske predpisy tu vytvárajú istú sféru, ktorá nie je predmetom previerky a prehodnotenia a pánovi Buskovi a mne išli, išlo o to, aby sme javy tohto druhu eliminovali. Za... Ďakujem za e, vaše, váš úvod a za vaše postrehy ako spravodajcovi tohoto naredenia. Teraz pán Uručev, mene EPP, tieňový spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Vítam návrh komisie. K... Išli, chceme založiť vlastne výmenu informácií o medzivládnych dohodách a záväzných informáciách. Pretože sa jasne e, odôvodňujú tieto ciele v oblasti energetickej stratégie, aby sme mali e, kompetitívne dodávky energie. E, Veľa závisí od dobrých nariadení a toto nariadenie môže byť veľmi dobré a vďaka tomuto návrhu sa priblížime k ideálnej podobe jednotného trhu. Prvá legislatíva tohto druhu vznikla v roku 2012, keď sme sa dohodli, e, že sa budeme venovať prieskumu existujúcich medzivládnych dohôd. E, bolo to veľmi dôležité pre zhromaždenie informácií o dohodách, ako aj na zistenie prípadných miest, kde tieto dohody nie sú plne v súlade s európskou e, legislatívou. Notifikácia ex post v dnešnej dobe však už nie je dostačujúca. Teraz je dôležité notifikovať alebo oznamovať obsah a existenciu medzivládnych eh, dohôd dopredu a mali by sme nájsť vhodné eh, riešenia pre túto modifikáciu. A to by sa malo týkať aj nezáväzných nástrojov, ako o tom práve teraz debatuje rada. Ja si myslím, že je v záujme členských štátov, aby komisia v tejto veci stála na ich strane. Tento mechanizmus umožňuje včas zistiť prípadné nedostatky z hľadiska dodržiavania európskej legislatívy. Zisťovať ich ex post je už príliš neskoro. My musíme vyslať jasný signál, že nový návrh komisie je užitočný a v tom, ako zabezpečiť udržateľné ceny energií a chrániť dobre fungujúci trh s energiami. Preto vyzývam kolegov, aby podporili prístup XMG a ak sa v tomto všetci zjednotíme, tak budeme hovoriť jedným hlasom, ktorý bude znieť silnejšie. Ďakujem. Ďakujem za tieto pripomienky všetkým kolegom. Pán Valčities. Za SAD, ktorý je tiež tieňovým spravodajcom. Komiteto nariai. Tai iš tikrųjų dabartinis mechanizmas, eh, kai komisija tikrina tarp vyriausybinius susitarimus. Terajší mechanizmus, kde komisia skúma dohody potom, ako eh, sú už podpísané, dobre nefunguje, pretože nezabezpečuje že tie dohody eh, sú v súlade s eh, právom EÚ. A keď eh, bol mm, pán kolega spravodajca, tak sme diskutovali o týchto možnostiach a my sme si zvolili tú možnosť Shell, teda, že to bude povinné. A teraz po tých rokoch sme e, prišli k tej istej alternatíve, že ako máme hodnotiť e, medzivládne dohody a ja chcem e, privítať tie iniciatívy spravodajcu o tom, čo treba zmeniť. Takže v prvom rade potrebujem viac transparentnosti a štáty môžu mať vlastné priority a niekedy a členské štáty možno nevedia, aké podmienky budú mať z tretich štátov. Majú niekedy čudné podmienky dojednané medzi členskými štátmi. Napríklad iné podmienky boli uplatnené pre baltské štáty a iné pre veľké, väčšie členské štáty. Tiež e, som rád, že spravodajca spomenul potrebu zahrnúť nezáväzné opatrenia do hodnotenia ex ante. Musíme uzavrieť medzeru, ktorá umožňuje obchádzať právo EÚ. Ja sa vynasnažím, aby som zabezpečil, že tie medzery budú vyplnené a dúfam, že vyriešime túto otázku raz a prevždy. A to nám umožní zaručiť ozajstnú bezpečnosť dodávky energie v EÚ. Ďakujem pani Bliner, tieňová spravodajkynia z ALDE. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja, mňa teší táto výmena názorov dnes na túto tému. Všetci sa asi zhodneme na tom, že ak chceme vytvoriť inkluzívnu energetickú úniu a zaručiť bezpečnosť dodávok energie pre európskych občanov, musíme posilniť transparentnosť e, dohôd, ktoré súvisia s energetikou a zabezpečiť dodržiavanie EU legislatívy. To platí aj v súčasnom mechanizme výmene informácií. Avšak, hoci je tu posilnená transparentnosť, ukázalo sa, že nestačí riešiť problémy nedodržiavania energetických dohôd a nesúladu s EU legislatívou. Hlavným problémom je neskoré zapojenie konanie komisie v zmysle ex post hodnotenia takýchto dohôd. Ak chceme vyriešiť tento problém, e, povinnosť nahlasovania musí ísť o krok ďalej. Samotný informačný mechanizmus nepovede k dodržiavaniu alebo k zhode, ak nebude komisia informovaná o takýchto dohodách skôr, ako sa budú ratifikovať. A preto si myslím, že včasnejšia účasť komisie aj posilnená úloha v tomto procese by bola dobrá. To by mohlo slúžiť ako nástroj na posilnenie rokovacích, eh, rokovacie pozície u členských štátov. Je tu potrebné lepší, eh, mať lepší dohľad na úrovni EÚ pre všetky energetické bezpečnosti a závislosti od energetických dodávateľov, ale zároveň musíme nájsť aj dobrú rovnováhu a zmysluplný prístup. Prístup, ktorý bude chrániť členské štáty pred nevhodnými, nepriaznivými kontraktmi s tretími štátmi, pri plnom rešpektovaní rokovať za vlastných podmienok. Zvyšená transparentnosť a e, vyššia, silnejšia pozícia členských štátov EU voči tretím štátom zvýši energetickú bezpečnosť a povedie k tomu, aby európsky spotrebitelia mali energetické dodávky za e, dostupnejšie ceny. Ďakujem pekne, pán Turmas, e, ako tieňový spravodajca za zelených. Ja hovorím v mene pána Tarantu, ktorý bude rokovať e, za našu skupinu Nord Stream a celé diskusie o ňom svedčia o tom, že takéto typy zmluv sú viac ako komerčné zmluvy. Nemôžeme skrývať, keď e, uzatvárate takéto obchody za tým, že to je čisto komerčné a týka sa to len firiem, pretože to má geopolitický dopad a Nord Stream o tom svedčí so všetkými dopadmi pre Ukrajinu, politiku a celú náladu v Európe. Myslím si, že je zaujímavé, že keď sme naposledy v podstate prehrali, čo sa týka bridisového plynu, bolo to vďaka lobby, čiže sú to firmy, ktoré e, rokovali s vládami a zabránili mu zavrieť dobré obchody. Takže teraz máme vynikajúcu príležitosť to zmeniť. A ex ante je jediný spôsob. Potrebujeme nie jeden, ale 29 ľudí musí hovoriť jedným hlasom. A nielen hovoriť jedným hlasom, ale rokovať jedným hlasom. A to sa dá spraviť len vtedy, keď komisia bude šéfom orchestra, bude to koordinovať. A Polsko mal veľmi dobré skúsenosti s poslednými rokovaniami o plyne za prítomnosti komisia. Keď sa pozrieme na to, ako, ako o čo lepšia v končnom dôsledku bola tá dohoda, pretože e, to v podstate stalo na síle celej Európy a nie na síle jednej krajiny, ktorá rokuje o dodávkach plynu s Ruskom. Čiže to je tá cesta do budúcna. E, myslím, že taký pozitívny vedľajší dopad tejto problematiky je to takisto dôležité. Myslím si, že budeme mať veľkú podporu a vyhráme. Stojíme na strane komisie a myslím si, že aj na rade bude väčšina. A to bola dobrá príležitosť pre novú polskú vládu, aby využila a videla, že európska rodina byť aktívnym členom Európy, európskej rodiny môže prinášať pozitívne výsledky. A možno e, Jiži, keď e, tam pôjdeme, tak do Varšavy by sme mali s európskou zástavou a možno, že potom by sme mohli tam mať nielen polskú vlajku, ale aj európsku vlajku e, pred Polským ministerstvom energetiky, keď uzavrieme túto dohodu. Ďakujem pekne, Klod. Ďakujem kolegovia za vaše vyjadrenia. Za GUE. Pán Silikiotis ako tieňový spravodajca. Ďakujem, vážený pán predseda. Za moju skupinu zjednotenej európskej ľavice e, tieto dohody majú veľa negatívnych stránok, veľa negatívnych prvkov. Nám sa nezdá vhodné, aby vlastne komisia na tomto participovala ešte pred dohodou a aby tam bol potrebný nejaký zásah komisie. My nie, Nesúhlasíme s tým, aby členské štáty mali povinnosť informovať komisiu aj o svojich úmysloch začať negociačný proces. E, takisto povinnosť pre členské štáty posielať informácie a informovať priamo komisiu. Tým sa obmedzuje zvrchovanosť členských štátov a dochádza tu k totálnej závislosti od komisie. Žiadna, veď to je žiadna, žiadna akcia členského štátu nemôže byť spustená bez súhlasu komisie. E, žia, a žiadna krajina vlastne by nemohla e, začať alebo zrušiť nejakú dohodu bez súhlasu komisie. My nemôžeme súhlasiť s takouto kontrolovanou politikou, ktorá obmedzuje flexibilitu členských štátov aj medzinárodných e, strategických vzťahov. A to je dôležité najmä teraz, keď Európska únia ešte nedokázala čeliť obrovským problémom, ktoré existujú v Európskej únii v energetickom e, systéme. V Európskej únii existujú regióny, ktoré sú izolované od sieti a tu sa hovorí o tom, aby došlo ku kontrole medzinárodných dohôd. Nám toto všetko prípadá veľmi negatívne medzinárodné dohody a koordinačné dohody môžu byť riešené spoločne, ale predtým musíme vyriešiť problém energetickej izolovanosti a energetickej bezpečnosti. My musíme mať verejnú dohodu v tejto oblasti a vždy musíme myslieť na solidaritu a na dobro občanov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, kolegovia. Pán Porali za FDD ako tieňový spravodajca. In eh, questo primo giro di orizzonte sul, eh, sul tema in oggetto. Ďakujem. Uh, myslím si, že v tejto oblasti je dôležité sústrediť sa na niektoré aspekty, ktoré sa e, v práci komisie javia ako sekundárne. V tomto texte máme e, dvojnásobnú povinnosť členských štátov. Poprvé, komunikovať ex ante úmysel o energetických dohodách s tretimi krajinami a prijať indikácie komisie v týchto dohodách. Treba e, tu dávať veľký pozor. E, my budeme musieť veľa pracovať so spravodajcami o mechanizmoch a, e, sú, a právnych dôsledkoch takýchto cieľov. Nemôžeme podceňovať ďalšie aspekty tohto balíčka e, bezpečnosti energetického zásobovania, najmä pokiaľ ide o typológiu chránených klientov, aby sme sa pokúsili vyriešiť problém konkurencie alebo nerovnosti a nerovnakého prístupu a nerovnakého zaobchádzania v prípade konkurencie členské štáty tu môžu prijať isté e, adaptačné kroky, najmä na regionálnej úrovni. My sme za spoločnú energetickú politiku, ale musíme byť opatrní. Energie, energia sa dotýka každodenného života všetkých občanov a treba tu konať tak, aby tá úroveň rozhodovania bola čo najbližšia občanom, čo najbližšie občanom. Tu nejde len o centralizáciu a rovnaký prístup k službám, ale aj o dôsledky. Ďakujem. Ďakujem. Pán Levandovský, teraz dávam slovo vám. Ďakujem pekne. Tu v týchto diskusiách my máme ďalší zásadný blok e, zásadnej Európskej únie. Samozrejme, e, to vítame oveľa lepšie vo východnej a strednej Európe E, ktorá bola vystavená jednému dominantnému dodávateľovi. Nebol to ani tak komerčný dodávateľ, bo to veľmi spolitizované v zmysle, ako bola dodávaná energia do Európy. Jeden signál z Európskej komisie žiadny návrh medzivládnej dohody nebol nikdy predložený dobrovoľne na ex ante kontrolu. To opodstatňuje dať takúto povinnosť ex ante predkladať, notifikovať ex ante. A preto je to veľmi dôležité a myslím si, že by sa to malo vzťahovať aj na nezáväzné nástroje, o ktorých sa hovorí v návrhu. Ja som za silnejšiu účasť Európskej komisie pri nových rokovaniach Áno, je pravda, že v prípade našich rokovaní to pomohlo Polsku a mohlo by to pomôcť aj ostatným. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Kalinc, na poslednú minútu. Ďakujem pekne, veľmi stručne, plne podporujeme túto legislatívnu iniciatívu. Ja som bol spravodajcom naposledy, keď sme e, sa o tom dozvedeli po realite. Komisia povedala, že asi dve tretiny dohôd idú proti EU legislatíve. Je ťažké následne to zmeniť, stojí to strašne veľa peňazí, takže dať komisii právomoc pozrieť sa na tie dohody skôr, ako sa podpíšu, to je ten korektný postup, pretože cieľom je zabezpečiť hospodárskú súťaž a zabezpečiť dodržiavanie EU legislatívy. Musíme mať e, jasnú, silnú parlamentnú podporu pre tieto veci. Obávam sa, že asi na rade to prejde ťažko, to je ako naposledy, čiže čím silnejšia bude pozícia parlamentu, tým väčšiu budeme mať šancu uh, uh, presadiť niečo, čo jednoznačne dáva zmysel. Ďakujem pekne, kolegovia. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Požiadam Európsku komisiu, aby zareagovala. To znamená pán riaditeľ z DG Energetika Mačel Warsdorfer pani riaditeľka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi, pánovi Krasnodevskému a všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým európskym poslancom, ktorí vystúpili. Áno, e, tento náš návrh je v súlade so stratégiou energetickej únie. Ide o zabezpečenie plného dodržiavania všetkých dohôd E, ktoré súvisia s nákupom energie z tretich štátov, aby tieto dohody dodržiavali EU legislatívu na Európskej rade v marci, ale aj v decembri e, bola požiadavka na ambiciózny návrh, ktorým sa zabezpečí dodržiavanie EU legislatívy. Máme tu rok 2012 ako Európsky e, parlament a jeho predchádzajúci spravodajca boli takisto za to, aby bol dobrý návrh a dobrá dohoda na čas v oktobri 2000. Teraz e, sme nadobudli určité skúsenosti, máme 124 notifikovaných zmluv, asi jedna tretina nedodržiava EU legislatívu a je pravdou, že je veľmi ťažké niečo meniť ex post. A preto sme si mysleli, že je užitočné mať tieto informácie, ale to nestačí, aby sme zabezpečili kompatibilitu s EU legislatívou. A preto navrhujeme zrevidovať aktuálny systém. Hlavné zmeny v porovnaní s platnými sa týkajú toch, týchto vecí. Poprvé, a to je najdôležitejšie, povinné ex ante hodnotenie návrh medzivládnej zmluvy zo strany komisie. Takisto členským štátom sa zakáže podpísať alebo ratifikovať návrh mluvy s tretím štátom skôr ako komisia nevyjadrí svoj názor o tom, že táto zmluva je v súlade s EU legislatívou a to silne posilní to, že tieto zmluvy budú v súlade s našou politikou energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a legislatívou a zavádza to takisto povinnosť oznámiť uzavreté nezáväzné nástroje na ex post hodnotenie. Nezmenilo sa to, že tu bude povinná účasť, že tu nebude padom povinná účasť komisie pri týchto rokovaniach, aby sme sa vyhli tomu, že by sme kvázi e, dali členským štátom nesprávnu a priori e, potvrdenie toho, že je to v súlade. Žiadne obchodné kontrakty ktoré nie sú súčasťou tohto rozhodnutia. E, transparentnosť musí byť riešená cez nariadenie, o ktorom ste hovorili dnes ráno. Takže celkové komisia je presvedčená o tom, že toto je veľmi správna rovnováha, ktorá má zabezpečiť na jednej strane kompatibilitu dohôd s EU legislatívou a na druhej strane zachovanie suverenity členských štátov rokovať medzinárodné dohody v oblasti energetiky. Je to v súlade s tým, čo tu zaznelo že je to súčasť širšieho balíka bezpečnosti dodávok, ale aj vnútorného trhu s energetikou a konkurencieschopnosť. Takže podľa nás je to dobrý základ do ďalších diskusí s radou aj parlamentom. Ako viete, pracovná skupina na rade už začala o tomto rokovať a sme veľmi radi a vítame dnešnú diskusiu, takú prvú výmenu názorov, ale aj harmonogram, ktorý parlament navrhuje Myslím si, že by sme mali mať dobré a pomerne krátke, alebo teda rýchle diskusie o tomto návrhu. Takže ďakujem pekne, ďakujem pekne. Pani Wertdorfer, za vaše vyjadrenie v mene Európskej komisie. Ešte keby som mohol poprosiť eh, pána spravodajcu Krasnodemského, aby uvedol e, konečné úvahy, či chcete niečo ešte povedať, zhrnúť. E, uspokojenie vyjadriť. E, pán predseda, no ja e, som e, prijal tieto pripomienky s uspokojením a Zdá sa mi, že väčšina z nás sa zhoduje na hodnotení návrhu komisie a myslím si, že aj tých kolegov, ktorí sa s nami nezhodovali, som dokázal presvedčiť o tých najdôležitejších bodoch a Chcel som kolegu, ktorý už odišiel, ubezpečiť, že aj poľská vláda si e, cení e, európsku solidaritu a spoluprácu európskych štátov. Za Ďakujem za vaše vyjadrenie. Spolupracovanie pracovalo. Dnes sme e, prebrali tri správy Všetky z nich e, sú e, len na začiatku svojej púte a majú podobný harmonogram práce na nasledujúce e, mesiace a to 27. júna bude správa pána Krasnodamského diskutovaná a bude mať diskusiu na tému opravných e, návrhov 5. E, e, septembra a 13. oktobra. Máme naplánované hlasovanie vo výbore ITRE. A to je plánovaný harmonogram prác, čo týka tohoto nariadenia establishing of exchange mechanism regarding to intergovernmental agreements, e, teda určenie toho mechanizmu výmne informácií o nezáväzných nástrojoch v oblasti energetiky a zrušenie rozhodnutia z roku 2012. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. A teraz e, ideme k e, štúdii o energetickej únii a kľúčov rozhodnutia pre naplnenie plne e, integrovaného e, trhu. Predkladá to e, pán Radomekers a pán Van Nufel. Dvaja zástupcovia firmy Trinamics Consulting. Dovolte mi povedať, že sú to dva jeho spoluautory a dovolte mi pripomenúť vám všetkým, že vás vítam v Európskom parlamente a túto štúdiu pripravili na požiadavku výboru ITRE, naši koordinátori, presnejšie povediac. A táto štúdia nám e, dáva prehľad e, analýzy hlavných e, politik EU a opatrenia a nástrojov, ktoré prispievajú k naplneniu Ehm, plne integrované a dobre fungujúceho energetického trhu v EÚ, takže to je kľúčovo dôležité pre nás takáto štúdia a tie sa tu uvádzajú politické odporúčania pre zlepšenia. My sme diskutovali o zlepšeniach na vnútornom trhu energet- s energetikou. Najmenej posledných 5 rokov, takže s veľkým záujmom si vás vypočujeme a tiež je pre nás zaujímavé, aby sme poznali váš názor na naplnenie plne integrovaného a dobre fungujúceho energetického trhu a hlavne o opatreniach a nástrojoch. Máte slovo. Thank you, Mr. So, morning or... Ďakujem pekne, takže príjemné dopoludnie. Ja som riaditeľ eh, spoločnosti, ktorá spravila štúdiu spolu so španielskou konzultačnou spoločnosťou a maďarskou konzultačnou spoločnosťou Energia Club. Takže cieľom tejto štúdie eh, bolo v podstate, ako to vidíte na priesvitkách, vyhodnotiť, či a do akej miery využitie cieľov eh, sa dá dosiahnuť v rámci efektívnych európskych politik a nástrojov. Takže v podstate sme tu spravili taký prehľad toho, ako vyzerá energetická únia, aké nástroje, politiky a tak ďalej zohrávajú dôležitú úlohu. A, takže už to máte na papieri a aj sekretariát e, vám to má k dispozícii. Je to asi 60 70 stran a týchto 60 70 stranách Popisujeme stručne v podstate kontext energetickej únie a to, čo dnes ako funguje a prečo si myslíme, že niektoré veci nie sú také, ako sme dúfali, že by mohli byť pred niekoľkými rokmi a pripravili sme určité odporúčania. Takže cieľom je popísať celú škálu nástrojov, ako som povedal, identifikovať úzke hrdla a navrhnúť politické odporúčania. Metodika, ktorú používame, je jednoduchá. Na základe komplexného zberu a analýzy relevantných informácií, legislatívnych, reglamentačných dokumentov, stanoviska a tak ďalej, ale aj rovnako dôležité je to, že sme spolupracovali s odborníkmi v východnej Európe, južnej Európe, hovorili sme s mnohými odborníkmi v tejto oblasti, aby sme získali celkový prehľad o aktuálnej situácii a o o a odporúčaných riešeniach. E, táto štúdia stavia na viacerých prípadových štúdiách, čiže sme e, mali také tri prípadové štúdie. Prvá sa týkala e, veľkoobchodného trhu s elektrinskými dodav- dodavkami elektriny deň vopred v stred do západnej Európe a stred do východnej Európe. E, potom je tu E, mechanizmus e, odmeňovania kapacít, e, potreba a flexibilita je to jedna z vecí, hodne o tom diskutujú členské štáty a ASER a Európska komisia. A tretia prípadová štúdia sa týkala dopadu na alokácie kapacity dovozu plynu iným ako trhovým spôsobom v Maďarsku a ich dopad na fungovanie trhu s plynom. Čiže potom sme si povedali, že na európskej úrovni máme určitú legislatívu a potom sme sa pozreli na to, čo s ňou robia niektoré členské štáty v každodennom živote. Viac informácií, a možno detailnejších. E, nechcem zachádzať do detajlov, nebude to trvať dlhšie ako 10 minút a odovzdám slovo kolegovi. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Dobrý deň, dámy a páni, pán predseda. Ja sa teda zameriam na zo pár takých hlavných zistení a odporúčaní. Ako ste si všimli, e, štúdiu sme ukončili 11 hlavnými zisteniami a 11 odporúčaniami, ale ich tak zoskupím, aby ste mali inú prezentáciu a iný názor na základe takých troch tém. Prvou témou sú siete, e, transmisie a prepojenia, pretože je to veľmi dôležité, ak chcete mať funkčný trh s energiou a integrovaný trh s energiou, potrebujete infraštruktúru, potrebujete siete, e, interkonekčné a e, prenosové siete. Čiže to je kľúčové a Prečo sa teda zamer, preto sa zameriavame e, na túto tému ako hlavnú tému našej štúdie. Všetci vieme, že v Európe momentálne je stanovený cieľ na prepojenie kapacít e, elektriny. 10 e, vyrobenej kapacity by mala byť k dispozícii medzi členskými štátmi a aktuálna miera je 8 Čiže v priemere sme ešte nedosiahli ten cieľ do roku 2020 a podľa aktuálnej situácie Obávame sa, že cieľ do roku 2020 sa nepodarí dosiahnuť. Komisia navrhla 15 do roku 2030 ako cieľ, ale my sme sa k tomu vyjadrili, k takémuto stanovaniu cieľov. Takže my by sme navrhli v podstate cieľ, ktorý bude stavať na hospodárskej situácii, ktorý bude zohľadniť uh, krivku dopytu, konkrétnu situáciu v jednotlivých členských štátoch, výrobné kapacity, tak, takisto aj e, konkrétne prínosy väčšieho prepojenia sieti. Čo sa týka plynu, tu asi viete, že tam nie je stanovený konkrétny cieľ, ale miera prepojenia e, vzrástla alebo vzrastá vďaka nariadeniu bezpečnosti dodávok, v rámci ktorého sa predpokladá infraštruktúra N-1 čo vedie k veľkým investíciám, e, ktoré zvyšujú mieru prepojenosti, čiže to je pozitívny prístup. Investície, ktoré sú potrebné na prepojenie jednotlivých trhov a systémov, sú naozaj obrovské. E, niečo je k dispozícii na úrovni EÚ ako financovanie, je tu množstvo nástrojov, Takisto je tu samozrejme Európska investičná banka. Vo všeobecnosti vieme, že EU financie predstavujú asi 5 potrebných investícií. Takže to je samozrejme pozitívny príspevok, ale celkový rámec a investičná klíma sa dá zlepšiť tak, aby sa lepšie prilákali súkromní investori a aby sa uľahčila, uľahčilo investovanie. V tomto kontexte spolupráca medzi TSO a orgánmi by sa mala zlepšiť. Cezhraničná spolupráca medzi zainteresovanými stranami, orgánmi s cieľom uľahčiť realizáciu cezhraničných investícií, ako aj s cieľom zabezpečiť spoločné hodnotenie hospodárskych prínosov cezhraničných investícií. Samozrejme, e, udelovanie povolení je kľúčové. Druhá kategória Druhá kategória odporúčaní a hlavných zistení pojednáva o tvorbe, o výrobe výrobe e, energie a bezpečnosti dodávok. Ak potrebujete funkčný trh s elektrinou, potrebujete kapacitu. A to je kritická vec momentálne, pretože všetci vieme, že národné systémy podporu pre, podpory pre obnoviteľné zdroje majú obrovský dopad nielen na trhy, ale aj na investície do konvenčných eh, kapacít eh, výroby elektriny momentálne sú spotové ceny veľmi nízke. Napríklad dnes spotová cena, okamžitá cena je len 24 až 26 eur v Belgicku, Belpex, eh, na mm, burze. Takže pri takejto spotovej cene sa nedajú pokryť variabilné náklady, E, výroby elektriny e, z plynu. E, to znamená, vo všeobecnosti v Európe v podstate už sa neinvestuje do klasickej výroby elektriny. A tieto investície potrebujeme, ak chceme mať bezpečnosť dodávok v strednom a dlhodobom horizonte. Momentálne v mnohých členských štátoch ešte stále je dostatočná kapacita, aj keď v niektorých členských štátoch sa situácia už dostáva na kritický bod. Dôležitou témou v tomto kontexte je aj e, požadované vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých v predchádzajúcom kontexte neliberalizovaných trhov a bez akékoľvek konkurencie výrobcov. To nebola kritická vec, ale dnes výrobcovia si konkurujú na regionálnych trhoch a podmienky by mali byť rovnaké pre všetkých, čo sa týka zdanenia primárnej energie ale aj zdanenia infraštruktúry. A viete, že v niektorých členských štátoch sa zdaňuje uhlie, plyn, atomová energetika, hydro, napríklad v škandinávských krajinách sa e, zdaňuje výroba elektriny e, z vodných zdrojov. Ak chceme mať dobré investície, potrebujeme mať stabilné, vhodné podmienky pre investovanie, predvídateľné. A ak je tu problém s bezpečnosťou dodávok, tak e, toto je potrebné riešiť na regionálnej úrovni, čiže na nadnárodnej úrovni. Viete, že momentálne niektoré členské štáty už implementovali alebo zvažujú zavedenie CRM, mechanizmu odmeňovania za kapacitu a tu je veľmi dôležité mať koordinovaný prístup na úrovni EÚ. My si nemyslíme, že momentálne je možné alebo vôbec zhodné alebo politicky akceptovateľné mať jedno jediné CRM, jeden jediný mechanizmus, ale minimálne charakteristika by sa mala harmonizovať tak, aby sme nemali deformovanú hospodárskú súťaž medzi členskými štátmi a v tomto kontexte každý mechanizmus CRM, ktorý sa zavedie, by mal byť otvorený, prístupný aj pre cezhraničnú účasť, mal by byť e, otvorený pre technológie, pre trhy, aby sa zabránilo akýkoľvek deformovanej hospodárskej súťaži medzi technológiami, medzi prevádzkovateľmi, medzi krajinami. A na záver, to najdôležitejšou témou tejto štúdie sú trhy. Všetci vieme, že v podstate je tu problém korektnej implementácie legislatívy EÚ na národnej úrovni. Čiže toto je veľký problém. My sme predstavili prípadovú štúdiu mm, alokácie importnej kapacity plynu v Maďarsku a to je jeden príkladov toho, kedy nebola rešpektovaná EU legislatíva a kedy národná legislatíva ostala zachovaná, taká, ktorá nebola v súlade s EU legislatívou. Počas 4 rokov to poškodilo hospodárskú súťaž, poškodilo to miestne hospodárstvo a tak ďalej. Takže ako pre elektriku, aj pre plyn sa zadefinovali e, modely cieľových trhov a to by sa malo súrne implementovať. Je to veľmi dôležité odporúčanie. Situácia momentálne je taká, že ho, integrácia wholesaleového trhu, teda veľkopredaja, e, vieme, že sa tu zaznamenal významný pokrok, ale integračný proces e, je spomalovaný neprimeranou správou pretože nadnárodná úroveň správy je pomerne slabá. E, je spomalovaný rôznymi národnými politikami a v dôsledku stále väčšieho využívania obnoviteľných zdrojov e, dochádza k stále väčšiemu výskytu tzv. úzkých hrdiel, kongestie siete, takže mm, ceny sú nižšie ako pred niekoľkými rokmi, čo potvrdzuje, že je potrebné viac investovať do sieti s cieľom znížiť e, kongestie a zlepšiť fungovanie trhu a integráciu. Takže existujú iniciatívy, ktoré by mali byť prijaté na úrovni EÚ s cieľom posilniť systém správy a riadenia, posilniť cezhraničnú spoluprácu medzi orgánmi, medzi TSO, prevádzkovateľmi eh, prenosových sietí a preto odporúčame vytvorenie regionálnych TSO, ktorí by mali v kompetencii proces alokácie a podobne. A na záver, posledné kľúčové zistenie a odporúčanie sa zameriava na malo predaj, retailový trh. Samozrejme, to nesúvisí s integráciou trhu, pretože e, trhy s malopredajom ostajú naďalej na národnej úrovni, ale všimli sme si, že je, sú tu veľké rozdiely. Len tretina retailových trhov v Európe je dynamická, môže byť považovaná za dynamickú s veľkou mierou zmeny e, dodávateľa v podstate nie sú tu monopóly, ale trhy sú chránené, nie je tu skutočná hospodárska súťaž. A jedným z hlavných dôvodov chýbajúcej hospodárskej súťaže súvisí s tým, že mnohé retailové ceny sú ešte stále v Európe regulované a vidíme, že tu je prepojenie medzi reguláciou cien a hospodárskou súťažou. Takže to je jedno z hlavných odkaz, jeden z hlavných odkazov. Ak chceme mať funkčné retailové trhy, ceny by nemali byť regulované. A ako energie, tak aj služby, energetická efektívnosť, reakcia na dopyt, to všetko by malo vychádzať z trhových podmienok, z trhových cien a z trhových podmienok. Čiže Uzavriem to tým, že poviem, že sa dosiahol obrovský pokrok, čo sa týka fungovania trhu a integrácie v Európe, ale ešte stále je potrebné prejať mnoho opatrení a iniciatív, ak chceme uľahčiť a urýchliť tento proces. Ďakujem pekne. Ďakujem našim rečníkom za prezentáciu vašej správy, vašej štúdie. A teraz otváram diskusiu. Pán Kovíček ako prvý rečník. Ďakujem, ja sa nestačím diviť. Pán Nufel nám tu hovorí, že keď vybudujeme kapacitu na výrobu elektrickej energie, takže musím tú energiu dať na voľný trh, že nemôžem tým ľuďom, ktorí sú pri tej kapacite, dať lepšiu cenu energie ako tým ostatným, ktorí sú niekde za rohom to je predsa nezmysel. Ako chcete ďalej budovať e, veterné parky, fotovoltaické parky, keď tým ľuďom, ktorí sú v tých miestach, kde to budujete, zakážete, aby mali lepšie podmienky. Vy ste tu úplne asociálni a otrhnutí od života. Čiže ak budeme naďalej takto pokračovať, tak sa nemôžeme diviť, že Európska únia je medzi obyvateľmi v európskych štátoch veľmi nepopulárna. Ak chcete toto niekde prezentovať, tak vedzte, že popularita Európskej únie pôjde ďalej rýchlo dolu, pretože to je asociálny podčin, to, čo tu prezentujete. Čiže my musíme skôr urobiť niečo preto, aby, ak je sieť slabá, prenosová sieť mala 400-700 e, tisíc kV, aby sa do toho vyplatilo investovať, aby sa nevyplatilo to, čo sa zatiaľ vypláca, či už je to v Polsku alebo v Českej e, republike, a síce transformátory tak, aby prietoky z Nemecka do našich krajín neboli také vysoké, aké sú. O tom tu vôbec nehovoríte. Vy tu stále citujete trhovú ekonomiku a pritom konáte proti nej. Stále sa bavíme o sociálnych aspektoch a pritom robíme všetko preto, aby tie sociálne aspekty nebolo možné realizovať. A toto všetko v uvedenej štúdii chýba. Ak toto nevyriešime, tak e, bude Európska únia, pokiaľ ide o malých spotrebiteľov plynu elektrickej energie, i v ďalších odvetviach veľmi nepopulárna. Ak to budeme schopní riešiť, môžeme to ľuďom v európskych štátoch prezentovať, môžeme povedať áno, Európska únia je tu e, vo váš prospech. A ak budete pracovať v priemyselnom podniku a niekto vám povie, že si musíte brať energiu tam od toho, za takých a onakých podmienok a ešte vám skontroluje zmluvu, Viete, kam by ste ho poslali? Ďakujem. Yeah, thank you much, colleague. Our next speaker. Ďakujem, pán kolega. A ďalší rečník je kolega Erikson. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ja myslím, že táto diskusia je e, veľmi e, dôležitá a táto iniciatíva naberá na dôležitosti a je to politická diskusia o tom, ako môžeme zabezpečiť fungovanie energetického trhu, aké politiky sú v tom zahrnuté a čo tam máme zmeniť. veci elektrickej siete a prepojení. Myslím si, že to sú rovnaké závery, ktoré ste prinesli a tento výbor aj Európsky parlament to robil v mojej téme k e, tej, tomu 10-percentnému cieľu v jesene minulý rok a je dobré, že tam e, ne, e, ďalšie závery a myslím si, že to dobré je lepšie, aby sme pokračovali v tom a aby sme vynakladali investície a dostali k e, situácii, kedy e, elektrická sieť v Európe bude lepšie prepojená, pretože to je možnosť, kde môžeme zapojiť viac obnoviteľných zdrojov do systému, ak bude mať moderný, dobre prepojený systém. Jeden z veľkých problémov je však ten, že čo nespočíva v prepojení medzi štátmi, ale v jednom z týchto štátov, e, osobitne v Nemecku, je to stále veľký problém a aj preto máme problémy v Polsku a v Česku, pretože veľa tých obnoviteľných e, zdrojov v Nemecku um, putuje cez tieto štáty, miesto toho by išli priamo um, dolu do Bavorska a vyvážali sa odtiaľ. Z toho dôvodu potrebujeme tiež e, regionálne ciele ktoré sa zameriavajú na problémy a nie na celkový spoločný cieľ. Kolík. Ďakujem, pán kolega Erikson. Povedali ste Čekia. To je nový návrh od predsedu Zemana, že? Prezidenta Zemana však. Takže vy ste výborní, lebo počúvate všetko, čo sa deje v EÚ. Vážení kolegovia, máte nejaké ďalšie požiadavky? Niekto ďalší sa hlási o slovo? Ja tiež e, položím dve otázky, ak môžem. Prvá sa týka o e, európskom trhu, veľkoobchodnom trhu. Máme už národné trhy, no radi by sme mali aj e, európsky veľkoobchodný denný trh je tu istý problém s prenosovými sústavami a kódexami prenosovej sústavy medzi členskými štátmi, pretože spolupráca prevádzkovateľov prenosových sústav bola zadefinovaná v 3. energetickom balíku v roku 2009, teda pred 7 rokmi. Máme vážny problém so spoluprácou prevádzkovateľov prenosových sústav, pretože pre mňa je to dôležitá otázka vo veci plnenia tretieho energetického balíka. Pred eh, hodinou som povedal, že tretí energetický balík bol horšie plnený ako eh, tá smernica o zabezpečení bezpečnosti dodávky plynu, ktorá bola prijatá rok predtým. A ďalší kľúčový dôležitý mechanizmus je kapacit, mechanizmy pre zabezpečenie kapacity. Máme národné programy podpory obnoviteľných zdrojov, ako ste spomenuli, a nezohľadňujeme náklady na prenos cez sieť v prípade obnoviteľných zdrojov. Takže s konkurenciou na otvorenom trhu je to veľmi ťažké, pretože náklady na prenos obnoviteľných zdrojov sú vyššie ako konvenčné energetické zdroje a zdroje elektriny. Takže čo poplatky za sieť sme pripravení ukončiť naše programy pre um, podporu obnoviteľných zdrojov od roku 2020? Alebo sme pripravení mať podobné programy podpory vo všetkých členských štátoch, pretože je to dôležité, ak chceme mať otvorený trh pre dodávku elektriny a obchod s elektrinou. Teda ako harmonizovať aspoň národné programy podpory. A otázka 3 je, že vy ste navrhli žiadnu cenovú reguláciu a viac konkurencie. To je správne. Mohli by ste uviesť príklad z EÚ a možno aj z celého sveta? Keby neboli žiadne regulácie pre ceny plynu a pre ceny elektriny. Moja otázka je, či to naozaj funguje, či to naozaj pomôže bez regulácie. Ja podporujem vaše heslo, že žiadna cená regulácia. Ale máme nejaké konkrétne príklady? A lepšie budú z členských štátov a nie z Bolívie alebo z Bangladešu uprednostnil by som z EÚ, no ak je to z USA, tak aj to je v poriadku. Thank you, Mr. President. Um, could maybe... Ďakujem, pán predseda. Ja sa teraz vrátim k jednotlivým otázkám Váš prvá otázka, pán Količek, my sme nezohľadňovali sociálne aspekty tej štúdie, no je pravda, že sú dôležité a že tam rôzne sociálne témy hrajú svoju úlohu e, na energetickom trhu a v systémoch e, cenotvorby energie. A e, bude to trvať istý čas, kým môžeme sa obrať smerom k žiadnej cenovej regulácie na no, otázka je, ako fungovať e, najlepšie a ideálne. Takže lepšie, ak chceme e, zobrať e, smerom ku konkurencii, ak nechceme mať dodávateľov, tak je lepšie, aby sme nemali žiadnu cenovú reguláciu, pretože ináč bude ťažké, aby tí noví sa dostali na istý trh a sú dôkazy v mnohých členských štátoch, kde nastala taká situácia, no samozrejme, trvá to čas. Rečník hovorí bez mikrofónu. No, ak chcete vybudovať väčší zdroj energie, musíte mať e, vopred zmluvy o cenách energie, aby ste na základe toho mohli zhodnotiť e, efektivitu e, tej, toho zdroja energie. Takže bez regulácie alebo bez predpovede ceny ste stratení. Môžeme eh, o tom eh, viesť diskusiu. Obaja sme pracovali v energetických firmách a eh, riešili sme investície do energetiky v veľkých energetických firmách. ja sám som napríklad pracoval v Polsku a môžem povedať, že nemusí to vždy tak byť. Samozrejme, z hľadiska investície je pravda, že ak chcem si zargumentovať nejaký podnik a chcem E, s tým ísť za bankami, musím e, to nejako podložiť e, a lepšie, ak to nemusíme riešiť bez cenovej regulácie. A to hovoríme o zvýšení konkurencie a aby sme nemali mechanizmus cenotvorby zo strany členských štátov alebo jedného zavedeného dodavateľa. No, môžeme si o tom viesť diskusiu spoločne, dvojstranne. Potom je tu pripomienka o regionálnych cieľoch. Ak si naštudujete tie dokumenty, tak vidíte, že jeden krok e, smerom k naozaj fungujúcej energetickej únii je, že budeme musieť mať regionálne ciele a e, vzory. A vidíme, že v istých regiónoch e, trh s elektrinou a plynom je rozdelený na 5 častí v energetickej únii a niektoré už dobre fungujú. Tiež je história ako to pracuje spolu, v iných e, častiach to trvá dlho. A toto je dôležitý krok, e, ktorý je reálny a ktorý funguje a ktorý komisia robí. Máme tiež e, pravidelné schôdzky na regionálnej úrovni a vy ste to spomenuli. Takže tretí energetický balík je z roku 2011 a je to stále nedávne a trvá to čas, aby to zriadili inštitúcie a aby si vybudovali e, kompetencie. Hovorím o ESRO a E a G a oni potrebujú čas, aby dobre fungovali. No, za posledných 5 rokov sme videli pokrok a vidíme, že oni pracujú bilaterálne spolu s členskými štátmi a snažia sa pracovať spolu s TSO a to už z časti odpovedá na vašu otázku. Teda ENSO robí dobrú prácu, no ide o to, aby sme skombinovali tie rôzne body z rôznych TSO. A keď sledujeme tieto veci za 15-20 rokov, my pochádzame z diálky, z hľadiska politiky členských štátov, teraz pomaly sa obráme smerom, kde spolu bližšie a bližšie pracujeme. No, nie je možné to urobiť za 3 roky, je to zložité, je to veľmi technické. Máme všetky tie rôzne kodexy, prevádzky siete a trvá to čas. No, e, my vidíme, kde ASO, E EANSO, G vychádzajú aj s komisiou. E, v tej tabulke sme dali tiež znázornenie interakcií jednotlivých eh, hráčov na trhu v jednotlivých témach. Vidíme, že dosahujú pokrok, musíme im však dať e, viac času. Možno ľúbce niečo do, dať k tým bodom? A bola tu odvolávka e, na e, tých, e, čo posúvajú, robia fázový posun. No, chcem sa tomu ešte venovať, pretože sú isté národné iniciatívy, tesok, ktorý investujú e, do e, posúvačov fáz, fázových posúvačov a by dosiahli svoj cieľ, no nie je to ideálna situácia, pretože takéto ťažkosti by sa mali riešiť na nadnárodnej úrovni a investície by sa mali rozhodovať na nadnárodnej úrovni, aby sa zmaximalizovali sociálne prínosy. A niektorých prípadoch nemôžem posudzovať tento konkrétny prípad v Polsku, no v niektorých e, prípadoch sa investície robia na základe národných záujmov a národnej ekonomiky a to je škoda, a aby sme uspeli v integrácii e, trhov a sústav, mali by sme mať nadnárodný regionálny prístup, aby sme optimalizovali voľbu investícií. E, to je prvá pripomienka. Druhá pripojenka, čo týka integrácie trhu, čo týka integrácie trhu, dva prípady riešia tú špecifickú tému. No ja by som rád tiež e, zvraznil potrebu integrovať aj denné trhy a tu je pokrok ešte nie významný teraz a trhová integrácia medzi dňami e, je dôležitá na riešenie problémov s integráciou energie, pretože vyváženie a potreby pre vyváženie sú veľa vyššia na úrovni e, portfólia medzi jednotlivými stranami zúčastnením na trhu a mali by sme zaintegrovať e, tie denné trhy medzi zúčastnenými stranami, aby sme zosúladili a zarotili ich e, e, instalovaný výkon a zariadenia a tiež vyvážili energetické potreby. Potom ten systém bude oveľa hospodárnejší, pretože viac e, hospodárnych zdrojov môžu zdieľať viaceré trhy a viacerí prevádzkovateľe a prednosť svoje sústavy. Čo sa týka e, spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav, je dôležité mať strukturálne nižšiu spoluprácu a viac strukturálnej spolupráce medzi e, prevádzkovateľmi prenosových sústav, medzi regiónmi. Máme už na to praktické príklady medzi členskými štátmi a e, väčšina úrok, eh, ktoré možno organizovať na nadnárodnej úrovni, sú investície samozrejme, cez hraničné investície, výpočty eh, inštalovaného výkonu a ich eh, pridelenie, proces pridelenia výkonu, potom e, a zvládanie, zahltenia sústavy a obstarávanie a vyváženie a budovanie rezerv. Ďalšie kritické otázky je, sú, sa týkajú skončenia s podpornými programy po roku 2020. Vieme, že e, bude existovať systém odplaty za budovanie výkonu vo väčšine členských štátoch. Eh, e, terajší trh eh, to ne e, zaručuje a nepokrýva, lebo ceny energie klesajú a Vidíme, že v Nemecku je štúdia o novom trhovom modeli bez cenových e, stropov. No, riziko a neistota pre investorov aj s týmto trhovým modelom znamená, že rizika budú príliš vysoké na investovanie, takže budem potrebovať e, mechanizmus e, odplaty za kapacitu, čo tiež bude podporovať rôzne obnoviteľné zdroje, pretože ak navrhnete E, trový systém kapacity a mali by sme tým tiež e, budovať kapacitu pre obnoviteľné zdroje a to nebude dostatočné, bude to doplnkový nástroj asi na regionálnej úrovni. A to je stále otvorená otázka, ako sa to bude riešiť e, s cieľom do roku 2030, či budú záväzné ciele na národnej úrovni a či bude možné mať koordinovanejší prístup a menej skreslenej politiky, zdeformovanej politiky. Myslím si, že to je zaujímavá téma na diskusiu a posledná pripomienka k cenovej regulácii. Myslím si, že hlavné posolstvo je to, že malo obchodné ceny by mali byť dynamickejšie a mali by sledovať e, veľkoobchodné ceny. Teraz v niektorých členských štátoch nie je e, previezanie medzi maloobchodnými a veľkoobchodnými cenami. A aby sme reagovali na dopyt, aj maloobchodné ceny by mali zohľadňovať e, situáciu na trhu a mali by stimulovať maloobchodných zákazníkov, aby prispôsobili ich spotrebu trhovej spotrebe. A pri regulovaných cenách to nie je možné. A otázka, či je na to nejaký príklad, veľmi ťažko nájsť na to príklad. Kolega Koviček, prosím vás, eh, dohodnite si eh, bilaterálnu skôrku aj s pánom Van Ufelom, nielen pán Radmakersom, kde preberete vaše otázky. Vážení priatelia, Ďakujem za uh, vaše myšlenky. Ako vidíte, bolo to veľmi zaujímavé. No, dáme páni, mám veľmi dôležité ohlásenie. Dodatočná schôdza výboru ITRE 9. mája v štátny sviatok o, od 7. do 9. večer. Je to v pondelok v Štrásburgu. 9. maja v Strasburgu od 7. do 9. večer a naša schôdza bude špecifická osobitná. Je to spoločná schôdza výboru ITRA, mm, výboru pre kultúru na základe pravidla 55. Máme spoločnú zodpovednosť za správu o e, tvorivých odvetviach a e, náš spravodajca v mene výboru ITRE je pán LR. Teda dôležité informácie pre vás všetkých. Pán predseda, ja chcem povedať pripomienku k um, poriadku. Posledné voľbné obdobie sme sa 5 rokov snažili e, tie e, večere schôdze v Strasburgu v pondelok e, odborať a e, vy opäť ju plánujete. Ja viem, že koordinátori to podporujú, no napriek tomu je to podľa mňa nesprávne, pretože po prvé, pondelok musí veľa kolegov docestovať, po druhé prebieha plenárne zasadnutie a po tretie aj schôdze politických skupín. A ak e, sa toto e, rozhodne, tak e, navrhnem, aby vy ako predseda tohto výboru a bývalý predseda parlamentu, aby ste sa zasadili o to, aby sa neplánovali večerné schodky v pondelok, keď sa blíži leto. Langen. Dobre, pán Langen, možno by sme mali zorganizovať našu schôdzu nie o 7, ale o 8. 8, o 8 do 10. Bolo by to lepšie? Nie. Teda žiadne schôdze. A ja to uh, dobre chápem. No. myslím si, že e, sme tu našli dobrý termín spoločnej schôdze s e, výborom pre kultúru, pretože oba výbore to musia spoločne zasiahnuť a nebo možno nájsť iný deň, pretože na základe pravidla 55 e, máme mať spoločnú schôdzu oboch výborov s oboma spravodajcami, takže žiaľ nebolo možné zorganizovať v ich časový interval alebo výboru pre kultúru alebo náš časový interval nášho výboru. Takže Keby to e, bolo v ich e, intervale, alebo v našom intervale, bolo by to ľahšie, pretože my sme sa mohli pridať e, k ním, alebo opačne, ale tentokrát sme museli navrhnúť dodatočnú schôdzu. Žiaľ, pán Langen, ja tiež e, nemám rád takéto schôdze, no musíme sa zhodnúť, že tentokrát je to potrebné. Ďakujem. E, stretnem sa opäť o tretej. Kolegovia, prosím. Pamätajte na to a bude to k e, novej konstrukcii trhu, novej koncepcii e, trhu, smerom k novej koncepcii trhu s energetikou. Ďakujem našim spoluautorom správy a ďakujem za schôzu. Kolegovia, boli ste veľmi trpezliví až do konca schôze.